God morgon och varmt välkomna. Dobré ránko a srdečne vítam vás všetkých. Pokračujeme v našom zasadnutí výboru FAM. Ako zvyčajne, pozrieme sa na náš program s tým, aby sme ho vedeli schváliť. V prvom rade by som chcela spomenúť, že máme tu niekoľko návrhov pozmeniť program. Na žiadosť pani Záborskej ktorá je zodpovedná za iniciatívne stanoviská. o e, príspevku e, Európskej únie v boju proti e, trestnej činnosti mladistvých. O tom budeme dnes diskutovať. Pani Jana Kudakis, ktorá má na starosti stanovisko ohľadom e, boja proti sexuálnemu zneužívaniu a vykoristovaniu detí. Toto hlasovanie sa tiež odročí, ale tento bod stále zostáva na programe. To znamená, že budeme môcť o tom diskutovať opätovne. agenda ohľadom správy delegácie pre Island e, sa odstranie z programu, pretože nemali sme možnosť túto správu pripraviť. Takže to sú tri návrhy pozmeniť dnešný program. Súhlasíte s programom v tomto znení? Výborne, tak potom prejdeme k ďalšiemu bodu programu. To je oznámenie predsedajúceho. V podstate ani nemám čo vám dnes povedať. Bod programu číslo 4 sa týka schválenia zápisnice za schôdze, ktorá sa konala 2. septembra. Mali by ste dostať e, túto zápisnicu, ako ste nezostali žiadne e, námietky, potom budeme považovať zápisnicu za schválenú. Výborne. Tým sa dostávame rovno k bodu programu 5. To je správa pani e, e, Jana Kudakisis, presnejšie stanovisko e, boj proti zneužívaniu a sexuálnemu vykoristovaniu detí. Gešný výbor je výbor LIBE. A teraz pani Jana Kudakis, aby mohla uviesť túto záležitosť a potom budeme mať ďalšiu možnosť diskutovať o tomto bode. E, o tejto problematike sme už diskutovali 2. septembra. Chcela by som spomenúť, že aj výbor LIBE tiež usporedal verejné vypočutie 28. a 29. septembra. A teraz e, pani Jana Kudakis, nech sa vám páči. Um, good morning, everyone. Dobré ránko. Je pre mňa veľmi príjemné, že môžem dnes vystúpiť a teraz odozdám svoje mikroby cestou do Grécka. O tom sme už e, diskutovali. Dostala som viaceré pozmenujúce e, návrhy, e, zhruba 100, ale gro z nich hovorí to isté. To znamená, že u sebe v kancelárii sa snažím ich všetky pozhromažďovať a pripraviť kompromisy, aby sme to zjednodušili zase, že všetci hovoríme jedným eh, hlasom, že sme zosúladení. Eh, sporné oblasti dokonca nie je sporné, ale niektorí ľudia hm, sa nazdávajú, že mali by sme mať konkrétne eh, tresty odnete slobody, nemali by sme hovoriť o využívaní osvedčených postupov, napríklad, že niektoré členské štáty mm, dávajú 5 alebo 6 rokov za určitý trestný čin, takže o tom sa bude hlasovať vo výbore. Ja by som osobne sa neprihovaral za konkrétne trestné sadzby, a to z dvoch dôvodov. Jednak, e, pokiaľ by som e, bola na mne, ja by som dala veľmi vysoké sadzby, ale myslím si, že to aj tak neprejde a môže zabraniť e, celému stanovisku. Nechcem, aby sme E, e, sa potkli na detailoch. Máme e, zaujímavé väčšie cieľe. Dúfam, že sa to dá pretlmočiť, čo hovorím. Ďalší problém spočíva v tom, či treba zablokovať alebo ako odstrániť. Ehm, áno, zablokovať alebo odstrániť. Sú tu rôzne názory podľa všetkého. Hm, mozog mi nejako nefunguje, pretože som prechladnutá. Sú tu rôzne názory, ale aj to sa dá vyriešiť, pretože dúfam, že nájdeme nejaký kompromis a dáme aj jedno, aj druhé do tohto stanoviska, pretože aj jedno, aj druhé potrebujeme. Chcela by som teraz vedieť, či by, by ste chceli, aby tie nevyspravodajcova sa zišli, alebo chcete, aby som kompromisy pripravila prostredníctvom internetu. Zrejme internet bude teraz jednoduchší, ale ak chcete sa stretnúť, nemám námietky. Včera e, o tom e, hlasovali v kultúre. Neviem, ako to prešlo, ešte som nevidel e, záverečnú správu, ale myslím si, že kultúra mm, to vníma iba ako čiste technickú záležitosť. Nevníma to z hľadiska rodovej rovnosti alebo humanitárnych vecí, takže pre nás to bude zložité. Ďakujem všetkým eh, vám, ktorí ste predložili pozmeňujúce návrhy, lebo sú veľmi dobré a posilňujú správu a práve to som očakávala a dúfala v to. Takže teším sa za vaše, na vaše pripomienky. Ďakujem. Eh, úvodom by som chcela poďakovať pani Brin eh, Jana Kudakis za hm, tieto poznámky. A teraz otváram diskusiu. Ak máte Nejaké pripomienky, poznámky? No, Zaborska, Pani Záborská, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja chcem e, zagratulovať pani Januka, e, Jana Kudakis za jej vynikajúcu prácu. Ja som veľmi rada, že, že v tejto správe sme sa zjednotili, a to nasvedčujú aj pozmeňovacie návrhy, E, vieme, že prednedávnom bola e, prijatá písomná deklarácia, ktorá hovorí o podobnej téme. Tam boli rôzne názory na slobodu prejavu na internete. E, ja si myslím, že musíme byť konzekventní v, v, tom, čo chce komisia, čo chceme my a pani spravodajkyňa má zo strany Európskej, e, Európskej ľudovej strany e, plnú podporu. Ďakujem pekne. Tak, misi Saborská. Odoleme... Ďakujem, pani Záborská. A teraz pán Ševen. Ďakujem, pani predsednička. Čítala som text a aj Chcem pogratulovať eh, spravodajkyni k jej práci, no naďalej si kladiem otázku k jednému konkrétnemu eh, bodu a chcel by som vedieť, čo si o tom myslia kolegovia, najmä spravodajkyňa. Test komisie hovorí v prvej časti o dieťati, definuje dieťa ako osobu, eh, ktorá nedosiahla sexuálnu zrelosť, dospelosť. Niekedy sa hovorí o mladých ľuďoch mladších ako 18 rokov. Text niekedy hovorí o pohlavnej zrelosti, inokedy e, nie a hovorí o tom, že to sú mladí ľudia, ktorí sú mladší ako 18 rokov. To sú dva rozličné pojmy, dve rozličné veci a ja by som rád vedel, aký je ten správny názor alebo návrh, či je to sexuálna zrelosť alebo vek nad 18 rokov. Ďakujem. Ďakujem. Pani Meissner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslela som, že pani Jana Kudis chce odpovedať, ale možno, že si najprv vypočuje naše pripomienky a potom povie, áno, treba tu rozlišovať v týchto termínoch, keď hovorím o sexuálnej zrelosti. Um, detská pornografia zostáva zločinom nezávisiac od veku ehm, mladistvého, ale musíme rozhodovať medzi týmito termínmi. Ja som sa prihlásila, myslím si, že vo všeobecnosti je veľmi dobre, že sa týmto zaoberáme. Je to veľmi dôležitá téma a Vlastne to nie je téma, ktorá sa týka iba žien, skôr sa to týka dievčat ako chlapcov, ale týka sa to obidvoch pohlaví a týka sa to obidvoch pohlaví, čo sa týka aj páchateľov. A môžu, to byť, môžu tu byť aj ženy, ktoré sú komplicky a neviem si ani predstaviť, ako to vôbec môže takto byť, ale je to tak, bohužiaľ. Chcela som urobiť iba pripomienku, pokiaľ ide o te- programy terapie. Musíme dávať pozor na to, aby sme podľa možností e, sledovali všetko to, čo súvisí s e, detskou pornografiou, aby sa to jednoducho z internetu vymazalo, nie len zablokovalo. Ako by sme mohli tieto programy terapeutické e, organizovať, ako by sme mohli pomôcť rodinám, ktorí boli postihnuté. A nie je to zatiaľ obsiahnuté v žiadnom pozmeňovacom návrhu, ale počula som, že v Anglicku je taká pom- linka pomoci, kde, kde môže človek zavolať ako potenciálny zločinec predtým, než sa stane takýmto zločincom. Čiže aj takéto niečo tam je. Čiže mali by sme aj v ďalšej diskusii zohľadiť všetko to, čo by sme mohli urobiť, aby sme zločiny v tejto oblasti zabránili. Pretože všetko, čo sa v tejto oblasti deje, je skutočne veľmi zlé pre tých, ktorých sa to týka. Tak, ok, Mrs. Ďakujem. Pani Bauer, dostávate slovo. Thank you so much, uh, just Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcela poďakovať Marine za toto stanovisko. Ak dovolíte dve stručné poznámky. Čo sa týka rozprávy, pokiaľ ide o vekovú hranicu, pokiaľ ide o zneužívanie ľudských práv, nemôžu byť žiadne pochybnosti ohľadom toho, že veková hranica by mala predstavovať 18 rokov, nie menej. Existuje určitý trend, ktorý sa prejavil počas ostatných rokov a ten e, e, spočíva v tom, že vo všetkých prípadoch, keď hovoríme o deťoch, veková hranica e, sa stanovuje na úrovni 18 rokov. Či už hovoríme o obchodovaní s ľuďmi, o právach detí, podľa dohovoru OSN je to 18 rokov. Druhá záležitosť, e, ktorú spomenula Marina, odstraniť alebo blokovať príslušné websajty. E, pokiaľ ide o technické záležitosti, pravdepodobné by sme mali uprednostniť odstranenie týchto websajtov. Nie sú žiadne pochybnosti, že existujú viaceré doplňujúce zdroje, ktoré by mohli e, opätovne predkladať takéto materiály. Ale bolo by zrejme to problematickejšie. A technické združenia, ktoré majú na starosti websajty, sa E, prihovarajú za odstranenie týchto sajtovanie, ich e, blokovanie. V tomto prípade by sme e, zrejme mali požadovať užšiu spoluprácu. Neviem, možno, že máme nejakého veľvyslanca v Spojených štátoch, ktorý má na starosti záležitosť ochrany osobných údajov a potom by táto osoba mohla e, prebrať e, na seba určitú zodpovednosť za odstránenie web stránok, ktoré sa e, realizujú v Spojených štátoch, pretože viaceré takéto domene sú buď v Rusku alebo v Spojených štátoch. Ďakujem. Tak my... Ďakujem. Pani Bauer. Pani Boskurt, nech sa páči. Dank u wel, voorzitter. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. A chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni. Ja tu mám skôr jednu otázku, ktorú by som sa chcela spýtať. Pani spravodajkyňa v úvode uvádza, že by sa chcela pokúsiť túto tému blokovania a vymazania e, webových stránok spracovať v kompromisnom návrhu. Myslím si, že to je najdôležitejší bod, či budeme tieto stránky blokovať alebo mazať a tu skutočne som zvedavá, ako tento problém vyriešime. A potom ešte druhý bod. Ja som nepredložila pozmeňovacie návrhy, pretože som sa týmto zaoberala aj vo výbore LIBE, ale e, teraz by som chcela niečo povedať aj k termínu premlčania. Kedy sa premlčí e, zneužívanie detí, pretože to je pre deti alebo pre mladé ženy, ktoré mali takýto problém, majú skutočne problém, že sa k takémuto niečemu vyjadria až oveľa, oveľa viac rokov neskôr. A potom jednoducho už e, podľa súdnych predpisov je takáto, takýto čin premlčaný a potom úrady, ktoré to vyšetrujú, nemôžu vyšetrovať. A keď ide o zneužitie v nejakej inštitúcii, napríklad deti, ktoré sú v sirotinci, keď tam dojde k zneužívaniu, tak potom musia byť aj úrady, ktoré alebo právne prvky, e, ku ktorým majú tieto deti skutočne dôveru. Ak e, deti nemajú voči týmto sirotencom alebo voči tým, ktorých spravujú dôveru, tak potom by to malo byť takisto vyriešené. Ďakujem pekne, pani poskut. A teraz pani Jana Kudakis má slovo znovu, aby reagovala na otázky, ktoré sme si vypočuli, aby uzatvorila diskusiu. Áno. Takže prvá záležitosť, eh, deti, vek. Eh, rozlišovali sme to, pretože mali sme problém s návrhom komisie. Jeden z pozmenujúcich návrhov hovorí, že eh, je to vek plnoletosti. V, Spojených, eh, v Spojenom kráľovstve je to 16, eh, vo Vatikáne je to 12, ako mi povedali. Takže je to eh, dieťa a máme mm, na 18 rokov. Napriek tomu, že sexuálne trestné činy sa pachajú voči všetkým, ale, ale vo veku napríklad 17 rokov môžete súhlasiť so sexuálnym vzťahom, ale napriek tomu, ak vás k tomu nutia, To je nepriateľné. Čiže je to technická záležitosť rozlišovať medzi týmito vekmi a preto sme to rozdelili na deti a dospelých alebo adolescentov. Áno, týka sa to oboch pohlaví, pretože zneužívajú sa aj jedno, aj druhé pohlavie a predstaviteľe oboch pohlaví sa stávajú pachateľmi. Napríklad ženy začínajú viac pachať takúto činnosť Neviem ako v iných krajinách, ale e, v Spojenom kráľovstve sme mali napríklad aj manželské páry mužov a ženy, ktorí pachali to spolu. Prečo to robia ženy? Možno, že e, je to pod tlakom e, manželov. Možno, že sa tomu musíme venovať. Mali by sme si všimnúť, prečo ženy hrajú druhé husle. V tomto prípade terapie, poradenstvo, áno, ponúkame poradenstvo rodinám a dieťa, deťom a jeden z pozmenujúcich návrhov e, spočíva v tom, aby existoval v celej Európskej únii existovalo jednotné telefónne číslo, na ktoré by každý mohol zavolať. Zároveň sa nazdávame, že treba poskytovať pomoc a poradenstvo aj rodinám páchateľov, ktorí, e, ktorí tiež trpia ja som sa stretovala s niektorými e, takýmito rodinami a je to naozaj veľmi zložité, ak ste e, vydatá. Myslíte, že máte e, človeka, ktorý je rodine záložený a potom ho zaistia za to, že je páchateľ. Zoberú ho a ten človek má deti. To naruší chod celej rodiny. Rodina už nemá príjem a je odlúčená, tak tiež potrebuje, potrebuje pomoc odstránenie týchto websajtov. Musíme eh, si uvedomiť, že v ideálnom svete bolo by dobre eh, vymazať, odstrániť takéto websajty. Ale v skutočnosti eh, to niekedy nie je reálne a v takom prípade myslím si, že by bolo veľmi úzko prsa, keby sme povedali, ak nemôžeme ich vymazať, tak necháme to tak. Treba ich zablokovať. Niečo treba urobiť. To môžu byť deti, to môžu byť dospelí niektoré z týchto e, e, sajtov e, existujú dostatočne dlho, majú obrázky a ľudia si ich nelistujú a pozerajú sa na ne. Takže musíme byť odhodlení. Ak nemôžeme sa zbaviť týchto sajtov, musíme ich zablakovať. Ale vymazanie samozrejme je naša priorita. Čo tam mám poznačené ohľadom trestného práva? Zabudol som. Kto sa na to pýtal? Pani Bauer? Nie nie to bola e, táto kolegyňa. E, ako dlho e, trestný čin za, sa považuje za trestný čin? Myslím si, že to zavisí. V Spojenom kráľovstve máme viaceré prípady, keď ženy, deti boli zneužité, keď boli veľmi mladé. Takže máme tam nejakú lehotu premlčenia, ale zrejme to nezmeníme ne, e, prehovorám sa za zmenu trestného práva v jednotlivých členských štátoch. Asi by to bolo e, príliš neskoro, ale môžeme odporučiť členským štátom, aby zvážili túto možnosť. Ale neviem, či technicky to je realizovateľné práve teraz. Myslím si, že som zodpovedala viac menej všetky otázky. Tak, Ďakujem, ďakujem pani Janokonakis. A ešte je tu jedna e, dodatočná otázka od pána Živeta.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 a článok 3 hovorí, že medzi 16 až 18 rok, rokmi tam je také prázdne miesto. Myslím si, že to tam je istá chyba. Ja si myslím, že by sme nemali hovoriť o sexuálnej zrelosti, ale mali by sme hovoriť o hranici 18 rokov. Nazdávam sa, že žiadny pozmenujúci návrh nebol k tejto téme predložený a ani ja sám som ho nepredložil, pretože tieto dve vety v článku komisie, tri komisie mi unikli a ak všetci súhlasíte s tým, aby sme stanovili vek 18 rokov a nie sexuálnu zrelosť, tak potom vlastne sa môžeme dohodnúť alebo po prípade môžeme predložiť e, ústne pozmenujúci návrh bol som dostatočne jasný. Myslím si, že by sme mali hovoriť o veku 18 rokov a nie o sexuálnej zrelosti lebo tá sexuálna zrelosť je vnímaná rôzne v jednotlivých členských štátoch, takže e, myslím si, že tých 18 rokov. Oh. Pani Janu Kodak. Ja to chápem tak, že 18 rokov to je vek, ale tu rozlišujeme medzi deťmi a adolescentmi. Takže konečnou hranicou je 18 rokov. Súhlasím. Ale ak sa nazdávate že to musíme povedať jednoznačnejšie, explicitnejšie, potom áno, to sa dá. Potom predložte ústne pozmeniajúce návrh. Áno, myslím si, že absolútne k článku 3, body 2 a 3, tam treba jednoducho vypustiť zmienku sexuálna zrelosť. A budeme potom hovoriť o veku 18 rokov. Ďakujem. Dobre. A Teraz vás budem informovať o hlasovaní. Vo výbore budeme hlasovať 29. a 30. novembra. A pokiaľ ide o výbor e, Libe, tak tí zamýšľajú o tomto bode hlasovať v polovici marca. Ďalší bod programu. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za skvelú prácu. Tu máme e, správu Záborská to je správa z vlastnej iniciatívy o európskej politike rovnosti medzi mužmi a ženami a boj proti eh, delikvencii mladistvých. Už som mala príležitosť diskutovať s expertami na túto tému, ako aj s hostiami 23. júna v našom výbore sme takisto o tejto správe hovorili 28. septembra. Mali sme 150 pozmenujúcich návrhov a dnes mať príležitosť opätovne sa k tejto téme vrátiť a podiskutovať o nej. Takže najskôr chcem dať slovo pani spravodajkyni, aby nám predstavila svoju správu. Nech sa páči, pani Záborská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička prvom rade chcem veľmi srdečne poďakovať za spoluprácu a za úprimnú snahu e, vylepšiť e, návrh tejto správy pretože ja si myslím, že všetci, ako sme vo výbore pre práva žien, tak nám záleží na tom, aby e, taký neduch tejto spoločnosti, ako je kriminalita mladistvých, bol čo, čo najviac Eh, umenšovaný. K tejto správe bolo podaných, ako ste už povedali, pani predsedníčka, 147 pozmeňovacích návrhov a vzhľadom k tomu, že ten čas medzi prekladmi a plánovaným hlasovaním bol taký krátky, tak som požiadala, aby sme dnes nehlasovali a chcem vám poďakovať, pani predsedníčka, takisto ako koordinátorkám za to, že ste mojej žiadosti vyhoveli. Čiže dnes by sme mali hovoriť o pozmeňovacích návrhoch a e, potom sa dohodneme rovnako, ako hovorila pani Jana Kudakis e, o kompromisoch alebo na stretnutí s e, tieňovými spravodajcami. Čiže niekoľko slov k pozmeňovacím návrhom. Asi polovica pozmeňovacích návrhov je k odvolávaniam na rôzne dokumenty alebo iné skutočnosti a polovica má formu buď odporúčania, žiadosti na Európsku komisiu alebo prípadne na členské štáty. Aj tieto pozmeňovacie návrhy ukázali, že <clears throat> máme v politike rovnosti medzi mužmi a ženami ešte viaceré rezervy ktoré by napomohli v boji proti e, kriminalite mladistvých aj keď mnohokrát to nie je v oblasti e, a väčšinou to nie je v oblasti legislatívy ale väčšinou je to preto že sa táto legislatíva nedodržiava. ja som sa snažila preštudovať tieto pozmeňovacie návrhy a e, aby sa ich počet zredukoval a e, zatiaľ mi vychádza asi eleven e, kompromisných e, pozmeňovacích návrhov podľa, podľa témy, ktoré sa týkali a kolegom a kolegyniam v najbližších dňoch budem ich oboznámim, ktoré pozmeňovacie návrhy by som chcela zahrnúť do týchto kompromisov. Teraz možno niekoľko pozmeňovacích návrhov konkrétnejšie Nebudem hovoriť e, mená, pretože nie všetky kolegyne e, a kolegovia sú tu, ktoré pozmeňovacie návrhy podali, čiže viac menej e, všeobecne. Je napríklad pozmeňovací návrh, ktorý sa teda jeden môj, e, jeden môj paragraf sa odvoláva na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ten pozmeňovací návrh definíciu vychádzajúcu z Všeobecnej deklarácie ľudských práv e, proste modifikuje a predlžuje. E, ja osobne si myslím, že, že aj, keď, aj keď vecne ten úmysel je dobrý, ale nemôžeme modifikovať už danú, e, danú definíciu v niektorom dokumente a práve preto že ja som mala tie isté pochybnosti ako má naša kolegyňa mary hannibal tak som v tej mojej správe sa sústredila len na materstvo detstvo a právo rodičov e, voliť druh zamestnania pre svoje deti a, a nedala som tam zámerne z toho istého dôvodu definíciu rodiny, aby som nevylúčila iné formy spolužitia v dnešnej spoločnosti. Eh, v, eh, je, je tam eh, pozmeňovací návrh, ktorý hovorí o rôznych hrozbách, ktorým sú vystavené deti, ktoré žijú v chudobe. Samozrejme, že plne tento návrh podporujem, ale kvôli predídeniu určitého nedorozumenia, tak by sme mali hovoriť o extrémnej chudobe aby aj, aj tento Európsky rok je rok boja proti extrémnej chudobe, čiže mm, ja, myslím si, že, že ako, ako, mm, ako ústny pozmeňovací návrh môžeme s tým súhlasiť. E, ďalej e, e, pán poslanec Čimanský trošku trošku modifikoval môj text, ale ja si myslím, že tie dva texty, ktoré on uvádza a ktoré ja mám v pôvodnom znení, sú kompatibilné. A ja si myslím, že e, treba e, hovoriť o, o, e, o tom, aby mládež mala možnosť vyjadriť svoj názor a očakávania od spoločnosti, nie len, nie len proste, brať do úvahy situáciu mladistvých eh, v súčasnej dobe. Čiže ja myslím, že sa dohodneme. Eh, ďalej spomínam v jednom pozmeňovacom návrhu svojom rôzne typy dovoleniek, ako je materská, otcovská, rodičovská, tak rada by som tam doplnila aj dovolenku pri adopcii, pretože myslím si, že na, tý, v tejto, eh, na tomto mieste je to, je to v poriadku. Eh, je viacero pozmeňovacích návrhov je ich ten sú to pozmeňovacie návrhy seventy seventy one seventy seven seventy eight nine eighty five one thirty one one thirty two one thirty nine a one hundred and forty six od troch kolegov a tieto, z týchto desať pozmeňovacích návrhov má niečo spoločné. Všetci moji kolegovia, kolegyne v tomto prípade, by chceli vypustiť eh, z týchto paragrafov vykonávanie rodičovských práv a povinností. Ja by som sa veľmi rada opýtala, ale mám taký pocit, že nikto eh, z týchto troch eh, kolegov tu nie je, že prečo, ja by som sa ich chcela opýtať, že prečo nechcú, aby sa v súvislosti s kriminalitou mladistvých hovorilo o zodpovednosti rodičov Samozrejme, že, výchova v rodine e, nezabezpečuje stopercentne bezproblémovú budúcnosť e, mladých ľudí. Ale e, predsa vo viacerých štátoch viacerých štátoch do istého veku dieťaťa sú rodičia zodpovední za, svoje, za správanie svojich detí a legislatívy v rôznych štátoch to rôzne upravujú Čiže ak chceme, aby sa tí rodičia správali zodpovedne, musíme im umožniť, aby si mohli plniť svoje práva a povinnosti. Čiže ja tu vidím celkom logickú súvislosť medzi e, právom rodičov uplatniť si svoje práva a povinnosti a, a e, bojom proti kriminalite mladistvých. Čiže budem ešte hovoriť e, s týmito troma kolegyňami, kvôli čomu by presne toto, toto spojenie slov chcú z tých pozmeňovacích návrhov vypustiť. V minulom volebnom období e, e, pripravil náš výbor a Európsky parlament plénum, a viacerí si to pamätáme, prijal správu e, pani gréckej poslankyne pani Baceli zo socialistickej frakcie a tá správa hovorila o úlohe ženy, rodiny a spoločnosti v boji proti kriminalite mladistvých. A myslím si, že tam sme sa celkom zhodli na tom, že tá, tá e, rodina má, e, má nezanedbateľnú úlohu pri, pri, e, v tomto boji proti kriminalite mladistvých. Ešte jeden pozmeňovací návrh, kde ja spomínam viaceré E, viaceré organizácie, viaceré spoločenstvá, e, ktoré e, by sa mali zaangažovať v boji proti kriminalite mladistvých. Hovorili sme o tom aj na hearingu, hovorili sme o tom aj v predchádzajúcej diskusii. A takisto je pozmeňovací návrh, aby sme z rady týchto organizácií a z rady týchto spoločenstiev vypustili cirkevné a náboženské spoločenstvá nie celkom dobre e, tomu rozumiem, že e, prečo, pretože každodenný život ukazuje, že práve e, cirkevné a náboženské spoločenstvá, organizácie, ktoré sa angažujú hlavne v rizikových komunitách, v komunitách, kde je vysoká kriminalita, tak tieto sú jedny z najúspešnejších Zúčastnila som sa viacerých eh, eh, stretnutí, hlavne teraz v súvislosti so situáciou rómskeho etnika vo Francúzsku, a kde boli skutočne v tých národných štátoch, kde žijú Um, kde, žijú, kde žije aj rómske obyvateľstvo, boli práve vyzdvihnuté, e, vyzdvihnuté aktivity um, e, náboženských a, a cirkevných spoločenstiev. Čiže ja si myslím, že, že proste nič sa nestane, ak, ak to v tej správe necháme, ak chceme byť objektívne, ak budeme hovoriť o úlohe rodiny, školy, e, mládežníckych organizácií, samozpráve, Čiže mm, keď tam necháme aj e, e, tú, tieto spoločenstva. E, oceňujem pozmeňovací návrh pani Nikolaj, ktorý je veľmi, veľmi užitočný, ale nie celkom rozumiem, prečo vynechala z, tohto, z toho môjho textu politiku nulovej tolerancie voči dospelým, ktorí navádzajú mladistvých na trestnú činnosť ja si myslím, že je to nespochybniteľné, že sa často stáva, či sú to rodičia, ktorí navádzajú svoje deti, hlavne v tých chudobných, eh, chudobných, eh, v tom chudobnom prostredí, pretože mnohorazy tie deti nepodliehajú trestu, eh, čiže navádzajú svoje deti k rôznej kriminalite. Čiže ja myslím, že by sme mali, že by sme mali uplatniť nulovú toleranciu voči, deťom, voči dospelým pretože vlastne títo dospelí vytvárajú určité návyky na celý život pre tie deti, čiže poznačia budúcnosť toho dieťaťa eh, na, eh, na celý život. Eh, ja osobne si myslím, že, že v tej mojej správe je na mieste, keď hovorím o tom, že náklady, náklady na zosúladenie rodinného a pracovného života by mali byť možno nie stopercentne, ale z veľkej väčšiny na ťarchu štátu. Pretože štátu by malo záležať, aby, e, aby e, politika, e, politika nediskriminácie, politika demografická, politika konkrétne zosúladenia rodinného a pracovného života bola, bola dodržiavaná a bola plnená. Čiže ja som navrhla, aby sa štát podielal veľkou väčšinou na na týchto nákladoch. Teraz sme hovorili minulý týždeň o materskej dovolenke, o ochrane žien, ktoré pracujú a práve tam boli veľké výhrady, že tie, tie náklady s materskou dovolenkou e, e, znáša zamestnávateľ. A preto mnohí boli proti tomu, aby sa predĺžila materská dovolenka, aby e, sa platila 100%. Čiže ja osobne som tiež za to, že Takáto politika demografická by mala byť v záujme štátu a štát by sa mal podieľať na, tých, eh, eh, na tom finančnom ohodnotení. A ja som presvedčená, že by sme viacej zabránili eh, diskriminácii žien na trhu práce. Posledná poznámka, v, neviem už presne, ktorý kolega hovoril o podmienkach, ktoré mladiství majú Eh, keď sú uväznení alebo v rôznych eh, eh, nápravných prevýchovných centrách a hovorí tam, že by mali mať možnosť uplatňovať svoje aj náboženské zvyky. <clears throat> Ja s tým súhlasím, ale v zátvorke je napísané, že, hlav, že napríklad, napríklad modlitby počas ramadánu. Ja osobne som proti tomu, nie preto, že by som nechcela, aby, aby e, moslimovia prejavovali svoju vieru, ale z dvoch dôvodov, že v tých väzeniach alebo v tých nápravných centrách nie sú len moslimovia, čiže by sme museli hovoriť aj o iných denomináciách, a na druhej strane to vrhá také svetlo, ako keby v tých e, väzeniach a nápravných centrách boli len moslimovia. A to je voči ním podľa môjho názoru diskriminačné, pretože e, to nie je pravda a nemali by sme proste evokovať v niekom e, takéto myšlienkové pochody. Čiže ja som chcela načrtnúť tie, tie naj, najzásadnejšie najzásadnejšie pripomienky. Môžem vám povedať, že s veľkou väčšinou, s veľkou väčšinou, nepočítala som to numericky, ale s veľkou väčšinou pozmeňovacích návrhov súhlasím e, nech boli podané z, proste z hoci ktorej politickej skupiny, lebo skutočne za nimi vidím snahu e, vylepšiť ten text a, a e, snahu o to, aby ten text bol prínosom v boji proti kriminalite mladistvých. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pani Záborská, ďakujem vám, e, že ste veľmi presne e, charakterizovali všetky pozmenujúce návrhy. A teraz pani Tomsen, nech sa páči. Bohužiaľ, náš e, spoluspravodajca nemohol byť tu a preto nemôže predložiť pozmeňovacie návrhy. Ale ja chcem len zareagovať na niektoré časti vášho príhovoru a toho, čo ste povedali. Nechceme povedať, že čo je správne a čo nie je správne, ale realita v členských štátoch je skutočne veľmi rôzna. V mojej krajine alebo v škandinávskych krajinách by ľudia boli urazení, ak by, ak by e, církev mala riešiť sociálne problémy. My máme štát, kde každý platí 50 svojho platu. A ja keď som prišla do Denmarku, do Dánska, tak som platila za to, aby štát riešil problémy, ktoré súvisia s sociálnymi problémy. A pre nás je uražajúce, ak máme žiadať súkromné organizácie, aby riešili takýto druh problémov. Takže nechcem povedať, že jedno riešenie je lepšie alebo horšie. Hovorím iba, že realita v členských štátoch je skutočne rôzna a preto pre nás nemá význam, aby sme žiadali církev, aby riešila problémy, či to súvisí s mládežnickou kriminalitou alebo s otázkou Rómov, pretože to je povinnosť štátu. Eh, Ďakujem pekne, pani Thompsonová. Pán Žeba, nech sa páči. Vážená pani predsednička, ja chcem reagovať na toto vystúpenie. Ja neviem, e, či práve tento výbor by mal byť antiproklerikálny. Je to veľmi komplikovaná, komplexná téma a ja viem, že jedine verejná moc je, dokáže túto otázku vyriešiť. Keby štáty boli dostatočne mocné, zlomyselné a inteligentné, aby vyriešili e, delikvenciu mladistvých, tak by sme tu o tom nemuseli hovoriť. Štáty sa potrebujú opierať o celé sociálne pradivo, sociálne siete, e, mimovládne organizácie a asociácie na pomo- o pomoc musí tu byť pomoc opusteným deťom, treba venovať pozornosť deťom na ulici, v církvi, my vieme, že v Európe historicky ešte aj dnes sú to práve cirkvy, ktoré zohrávajú sociálnu úlohu práve tak ako aj laické, agnostické asociácie. Takže tu na nie je žiadne protirečenie. My jednoducho konštatujeme, že potrebujeme sociálne siete, sociálne pradivo, aby vlastne, či už sú to nejaké kultové asociácie alebo tak, ale bez toho, aby sme uznávali prioritu toho či onoho, ale taká je realita a téma je tak veľmi komplikovaná tak komplexná, že by bolo škodou povedať, že my nechceme toho alebo oného aktéra, aby v tejto oblasti pracoval. Francúzsko, eh, ktoré je ako ostatné krajiny únie laickým štátom, ale mm, ako viete, v dejinách bolo veľmi takým milita- tá, táto laicko sa veľmi militantne presadzovala a tam je táto otázka teda veľmi citlivá a ožehavá. Ďakujem. Pán Šimanský, nech sa páči. V tej správe zabrať głos, mi si vydaje, že to... Ďakujem pekne, chcel by som hovoriť o tejto záležitosti tiež Nevidím e, e, e, žiadne negatívne zámery alebo antiklerikálne postoje. Je to zrejme skôr nedorozumenie. Nejde o otázku o skromnosti alebo uctievanie niečoho. Naozaj mali by sme požadovať od všetkých, od všetkých skupín, ktoré dokážu prispieť k zlepšeniu situácie. Dokonca aj najbohatšie členské štáty nedokážu vyriešiť všetky problémy Existujú určité oblasti života, kde štát nedokáže e, všetko napraviť. Potrebujeme mať dobrovoľníkov, e, ľudí, ktorí konajú e, nezávislo od štátu a dokážu urobiť niečo dobré. A preto sa nazdávam, že mali by sme tu konať opatrne. Nechceme, aby náš výbor vnímali ako výbor, ktorý všetko e, vníma z náboženskej alebo naopak protináboženskej e, pozície. Mali by sme sa zjednotiť v snahe hľadať riešenia. Mali by sme sa vyhnúť emóciám. Viaceré inštitúcie v Poľsku, dokonca aj väzenia, e, nemajú dostatok finančných zdrojov E, prechádzame krízou a e, máme e, veľmi značnú fidobu, chudobu, prepačte, nedostatok finančných prostriedkov v Európe. Vo viacerých členských štátoch máme takéto problémy a preto respektujem tieto zámery, ale mali by sme sa snažiť vyhnúť s nedorozumeniem nazdávam sa, že mali by sme sa snažiť eh, vyhnúť sa eh, zbytočným emóciám, ktoré by mm, boli na škodu našim cieľom. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, dávam vám slovo. Komu? Pani Figueiredu. Eh, bohužiaľ, pani Figueiredu si nezapla mikrofón. Ah, okay. Obrigada. Ďakujem. Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Ja som hovorila, že naša tieňová spravodajkyňa tu nie je, ale v každom prípade e, by som rada vystúpila, pretože e, chcem zobrať do úvahy to, čo som si vypočula, ako aj m, mm, moje poznatky, ktoré ovládam z tejto tematiky. Takže rada by som povedala, že v mojej krajine tie, my vlastne je štát, ktorý je zodpovedný za deti a samozrejme rodiny. Ale my máme laický štát. A toto však neznamená, že e, neberieme do úvahy príspevky rozličných organizácií, vrátane náboženských a v mojej krajine je táto náboženská účasť pomerne vysoká, či už na základe tradícií, ktoré sú už dlhodobé, niekoľko storočí a pochádzajú ešte z čias, keď štát sa tejto úlohy nezhosťoval tak, ako sa mal. A lebo až po revolúcii 25. apríla 1974 sa štát začal aj o tieto veci zaujímať. Preto sa situácia našich detí výrazne zlepšila, chudoba sa znížila, odkedy štát začal zasahovať do tohto procesu. Avšak Treba povedať, že je pravdou aj to, že dnes ešte sme veľmi vzdialení od toho, aby sme mali odpovede na všetky témy, ktoré potrebujú. V mnohých oblastiach mm, sme ešte veľmi pozadu a samotná katolícka cirkev sa sťažuje, že e, zvyšovanie chudoby je také vysoké, že samotná církev už nemá prostriedky ani možnosti, aby pomáhala všetkým. A to isté sa deje aj s ostatnými organizáciami. A preto si myslím, keďže toto je politická debata na úrovni Európskeho parlamentu, že by e, sme sa mali zaoberať predovšetkým verejnými politikami, e, ktoré v tomto okamihu musia byť E, prijímané v boji proti e, detskej chudobe, ktorá je jednou z príčin, hlavnou príčinou detskej delikvencie, pretože predovšetkým nerovnosť a chudoba sú tými, tie hlavné príčiny detskej delikvencie. A preto tu štát má základnú úlohu a skúsenosť mojej krajiny to dokazuje. Obrovská miera chudoby, ktorú sme mali pred revolúciou, pretože štát tam nezasahoval, e, církev a privátne asociácie na to nereagovali. Až keď sme začali e, vďaka verejnej politike a jej aktivitám zasahovať do tejto oblasti, situácia sa zlepšila, znišila sa chudoba a detská delikvencia. A teraz, keďže politická pomoc sa znižuje, dochádza k navýšeniu delikvencie. Myslím si, že toto naozaj neuveriteľne dokazuje, aká dôležitá je úloha verejnej politiky v boji proti chudobe, nerovnosti a teda a aj v boji proti delikvencii mladistvých. Myslím si, že na toto by sme sa mali sústrediť, to je tá hlavná úloha a nemali by sme tu diskutovať o e, náboženských vierach a tak ďalej. E, treba uznať úlohu rozličných asociácií, laických, náboženských, nech sú akékoľvek, ale treba predovšetkým a klásť dôraz na verejné politiky, lebo tie sú najdôležitejšie. Ďakujem pani Figueiredu. Pani Sinclair, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to naozaj veľmi emotívna uh, téma. Myslím si, že mali by sme byť veľmi opatrní ak sa pozrieme na všetky úspešné spoločnosti vo svete, je tu jasné rozdelenie medzi e, cir- církov a štátom. Myslím si, že teraz potrebujeme mať spoluprácu. Nie je správne, aby Európska únia diktovala náboženstvu, čo by mala robiť alebo čo by nemala robiť. Musíme mať jasné partnerstvo, musíme rešpektovať náboženstvo, musíme pochopiť úlohu, ktorú dokáže zohrať v spoločenstve ale e, myslím si, že e, tu je dôležité partnerstvo. A chcela by som e, vystriehať tento výbor, aby nediktoval náboženstvu, čo by malo alebo nemalo robiť v spoločnosti. Štát by mal konať v rámci partnerstva. Nesmieme nanútiť nejakú diktatúru našim spoločenstvom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Sinclair. Pani Thompsonová, nech sa páči. Ja som... Iba som chcela e, vysvetliť, že som neutočila proti náboženstvu. Chcela som počiarknúť, že nie môžeme povedať, že jeden model, model je lepší ako, e, e, lepší ako druhý proste realita v rôznych štátoch nie je rovnaká. Viem z, z dejín, že katolická církev má osobitnú úlohu pri poskytovaní pomoci E, e, ale nie je tomu tak v krajinách, ktoré sú mm, protestantské. Tam e, církev zahrovala úplne inú úlohu. Ale napriek tomu všetkému moje skúsenosti naznačujú, že príčinou trestnej činnosti mladistvých je diskriminácia voči moslimom, mladým moslimom, pretože nie sú súčasťou spoločnosti, a pre nich je jednoduchšie e, e, ísť na nesprávnou cestou a častokrát e, v mešite môžu byť či už viac adaptívni, alebo naopak zaujať nevraživý postoj. Tak, Mrs. Thompson, Mrs. Parvanova. Ďakujem pani. E, Thompson, pani Parvanova. E, Ďakujem pekne, pani predsednička. Naša teňová správa nie je tu, ale vo všeobecnosti zdieľam názory z ALDE, pretože sledujeme túto situáciu. Skupina ALDE je presvedčená, že by sme nemali spájať e, vplyv církvy v tomto kontexte a sekulárneho štátu. V tejto správe by sme chceli klásť dôraz predovšetkým na individuálnu úlohu rodiny, spoločnosti. A pokiaľ ide o otázky minorít, menšín, mladých ľudí z rizikových skupín a ako by sme sa mohli tomuto problému venovať v rámci našej celej európskej spoločnosti v kontexte krízy, v kontexte chudoby, v kontexte demografickej krízy. Toto sú hlavné otázky, ktoré by sme chceli, ktoré by sme sa chceli venovať. A neviem, či by som teraz mala ísť k eh, jednotlivým detailom a povedať pozitíva alebo negatíva vplyvu církvy, lebo to neprinesie nič. V rámci našej politickej skupiny ma... nemáme reprezentantov takých, ktorí by boli e, tak silno angažovaní církevňa. Možno preto máme aj iný prístup k celej problematike, ale to neznamená, že by sme chceli vyvolať nejaký rozpor. Ako som povedala, je to veľmi nová, je to nová správa, dosť komplikovaná a preto by sme nemali hľadať nejaké rozdiely medzi sebou, musíme sa snažiť nájsť, ako toto uznesenie bude skutočne zmysluplné, aby sa venovali e, problematike boja proti mládežníckej kriminalite. Dobré ráno, dámy a páni. Začíname s miernym meškaním, no a preto sa budem snažiť začať. No a začneme zasadnutie výboru. Som veľmi rada, že môžem predsedať. Je to pre mňa prekvapením. A jeden z mojich kolegov povedal konečne s ohľadom na to skutočnosť, že ja už som sa eh, dlho snažila byť predsedničkou tohto výboru. Už eh, som sa tieto nádeje však vzdala a som eh, radovou členkou. Prvá strana, ako zvyčajne, obsahuje e, návrh stanoviska, v druhom sú úvodné ustanovenia a tretia obsahuje návrhy. A všetko to samozrejme musí rešpektovať istý počet, maximálny počet strán. To je istá, isté obmedzenie, lebo mm, samozrejme text o tejto téme by mohol byť oveľa dlhší, ale Samozrejme, že tento text je pripravený príjmať pozmeňujúce návrhy, aby bol politickejší. Takže e, termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 10. novembra. 30. novembra bude hlasovanie vo výbore. V Envy sa o tom bude hlasovať 28. januára a v marci 2011 sa predpokladá hlasovanie na plenárke. No a pani Guillaume samozrejme je otvorená a ochotná príjmať všetky pripomienky a ja si vás teraz vypočujem a veľmi rád jej pretlmočím vaše pripomienky a poznámky. Nech sa páči. Ďakujem, pán, pán Tarabela. A teraz vám dávam, kolegovia, slovo pani Parvanová. Ďakujem pekne, pani predsednička, naša tieňová spravodajkyňa tomuto stanovisku je pani Sophie Ingveld, momentálne tu nie je, tak prednesiem naše nápady, myšlienky, pripomienky. Ja som tieňou spravodajkým na túto správu v Envy. Tento, táto správa je dôležitá pre parlament, pretože nezrovnalosti v zdraví eh, sú, sa riešia aj na základe vyhlásenia eh, komisie od minulého roku sme už mali to dostať do parlamentu, potom sa to omeškalo, potom sa to omeškalo na február, potom zase neskôr tohto roku. Jeden z hlavných dôvodov je pravdepodobne ten, že nie sme ochotní a pripravení pozrieť sa na to, čo zapríčinuje tieto nerovnosti v oblasti zdravia, ako ich môžeme riešiť. Preto si myslím, že je skutočne na čase, aby sme, túto, e, aby sme tejto problematike venovali. Potrebujeme silné pozmeňovacie návrhy a aj záväzky, e, angažovanosť, pokiaľ ide z vlastnej skúsenosti, môžem povedať e, napríklad z výboru Envy. Viem, že pozmeňovacie návrhy e, boli vždy, e, neboli brané do úvahy tak, ako by mali byť. Ja som bola trochu sklamaná, pretože pracujem v týchto dvoch výboroch a viem, že koľko práce robíme, aby sme sa venovali tejto problematike. E, je tu určitá nezrovnalosť alebo mm, nedostatok, pokiaľ ide o zosietenie členských štátov a zber údajov. Čiže toto je takisto jedna oblasť, kde by sme mohli urobiť e, zlepšenie, pokiaľ ide o indikátory e, zdravia. Je tu príležitosť aj legislatívnych opatrení, robenie osvety, e, výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi. To je takisto dôležité a mali by sme si vymieňať aj overené postupy. Ešte tu je jedna otázka, ktorá je podľa mňa pre nás najdôležitejšia. Ide tu o e, ženy z minorít, z menšin. Pokiaľ ide o číselné údaje alebo údaje, ktoré máme z vedeckých kruhov, tak tu ide predovšetkým o ľudí, ktorí Ehm, sú znevýhodnení, pokiaľ ide o rovnosť v oblasti zdravia. Čiže to je to, čo som chcela povedať a myslím si, že je skutočne dôležité, aj pokiaľ ide o naše stanovisko v parlamente, aby sme e, dali jasné stanovisko výboru Envy a budeme sa snažiť e, so všetkými kolegami, aby sme podporili názor e, z tohto výboru v Envy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Pavanová. Pani Figoreda, nech sa páči. Ehm, Ďakujem pekne. Ide tu skutočne o veľmi dôležitú tému, pretože vieme, že zdravie je určujúce pre kvalitu života našich občanov. A je to samozrejme, že v rámci skutočnosti, že ženy sú do istej miery špecifické v rámci populácií, tak to súvisí napríklad aj s ich materstvom. Ale nie len s materstvom, má to takisto vplyv aj na prácu. Súvisí to so životným prostredím, a s prostredím, v ktorom ženy žijú, ktoré môžu poškodzovať, toto prostredie môže poškodzovať, poškodzovať zdravie. A nemáme tu skutočne zabúdať na e, životné prostredie, pretože to úzko súvisí so zdravím a zdravie je veľmi dôležité. Zdravie ako také teraz e, je pod správou v rámci jednotlivých členských štátoch, ale sú tu určité usmernenia hospodárske aj sociálne v rámci Európskej únie, ktoré v tejto oblasti takisto robia e, a usmerňujú. Mm, spomeňme si na nejaké šetriace programy. Tieto šetriace programy majú takisto vplyv na zdravotníctvo, na zdravotníctvo, ktoré ponúka svoje služby e, tak mužom ako aj ženám. Sú tu napríklad problémy v prístupe k liekom, k určitým liečbám, určitým druhom liečby. A to všetko súvisí s tým, že sme presadzovali politiky, ktorá znamená, že tí, ktorí majú peniaze, majú e, prístup k zdravotníckej starostlivosti a tí, ktorí nemajú peniaze, tak takýto prístup k starostlivosti nemajú. Takže je dôležité, aby sme tieto aspekty zapracovali do tohto stanoviska. naša spravodajkyňa má veľmi malý manevrovací priestor. Ja to chápem a vnímem, ale napriek tomu si myslím, že by sme mohli tento text prehlbiť. Pani spravodajkyňa už povedala, prečo to doteraz ešte neurobila, takže chápem aj to. Čiže my sme pripravení za našu politickú skupinu ešte urobiť pozmeňovacie návrhy a pomôcť. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pani Sinclair, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ako už sa tu povedalo, ide o pôsobnosť členských štátov a tak to by malo zostať. Jedna vec, ktorú viem o zdravotníctve, e, čítam to, že e, pohľavie, ktoré je na tom horšie, e, to sú muži. Muži menej pravdepodobne je menej pravdepodobné, že pôjdu e, si pozrieť e, lekára. Takže je tu nejaká rodová nerovnosť, je skôr e, v neprospech mužov, ale mám pochopenie pre niektoré pozmeňujúce návrhy. Ak dovolíte, pani predsednička, vo všeobecnosti a myslím si, že treba zabezpečiť lepšie pochopenie žijeme v období mimoriadných škrtov. V Spojenom kráľovstve mali sme veľké e, mimoriadné e, škrty e, vo verejných výdavkoch, i keď v zdravotníctve to nie je tak. Musíme byť však opatrní, pretože Európska únie zlyhala na tom, že sa snaží príliš rýchlo ísť príliš ďaleko, zatiaľ čo rovnosť sa dosahuje postupne. My sme v Spojenom kráľovstve nedostali rovnosť i hneď v 90. rokoch. Um, Musíme to robiť e, e postupne, nie e, e, e, robíme to príliš rýchlo. Napríklad minulý týždeň to sme tak urobili. Napríklad mm, v britskej tlači E, Únia ohrozuje e, ženy vodičky, pretože bude ne, nemožné pre poistovní pýtať sa, akého pohľavia e, sú žiadateľa. To je v neprospech žien, pretože ženy majú menej dopravných nehôd ako muži, ale keďže E, nie sme vo mnohých e, ohľadoch rovnakí ako e, muži. Napríklad jazdíme podstatne bezpečnejšie. Kvôli tomu budeme diskriminovaní. Takže musím vás vystriehať, aby ste konali opatrne v tomto výbore. Ďakujem. Tak, Mrs. Thompson. Ďakujem pekne, pani Thompsonová. Nech sa páči. Yes. Ja by som chcela niečo povedať aj k tej téme diskriminácia mužov v zdravotníctve ja som sa zúčastnila na konferencii v tejto lete. Boli tam, nemecky, boli tam nemecké výskumníčky, ktoré urobili veľký výskum a e, myslím si, že by to bolo platné pre celú Európu, pretože dokázali, že muži sú skutočne zvýhodňovaní v tom zmysle, že 75 všetkých orgánov darujú práve ženy a 80 tých, ktorí dostávajú orgány pri transplantáciách, sú práve muži. Celý zdravotnícky a farmaceutický priemysel experimentuje na mužoch a potom dávajú e, lieky ženám, z ktorých e, veľa potom zomrie, pretože my sme jednoducho biologicky odlišné. Čiže vo viacerých aspektoch si myslím, že muži sú skutočne zvýhodňovaní pokiaľ ide napríklad o operácie srdca, pokiaľ ide o liečbu srdca. Čiže muži sú ako keby vždy tou prioritou a je tu veľa príkladov a veľa nerovností. Mr. Chauvin. Pán Šuval. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento výbor je výborom žien a ten sa zasadzuje eh, za rovnosť medzi pohlavím. Čiže skutočne mi je ľúto, ale mali by sme konečne uznať, že nerovnosť by mala byť v prospech žien a nie v prospech mužov. Napríklad e, celková dĺžka života mužov je menšia ako e, celková dĺžka života žien. To je takisto jedna zo skutočností, ktorú nespochybňujeme. To sa pozorovalo vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Čiže otázka, ktorú by sme si mali dať, v tomto bode skutočne musíme sa pýtať, prečo je tu takáto nerovnosť práve v tejto oblasti. A po druhé, povedali ste, že sú tu nerovnosti, že, ženy, že nám sa dáva horšia alebo menšia zdravotná starostlivosť. Ak ženy menej operujú na srdce, tak to súvisí s tým, že tieto zdravotné problémy sa neukazujú u žien tak často ako u mužov. Čiže je to jednoducho tak, treba to tak povedať, ako to je. ja som nie až tak veľmi kvalifikovaný, ale jedna vec je, že som lekár a ja sa napríklad zaoberám aj ochoreniami srdcovo systému. A môžem vám povedať, že sú tu epidemiologické štúdie, ktoré hovoria o kardiovaskulárnych e, problémoch, že tieto choroby oveľa častejšie dostávajú práve muži. A na to je viacero dôvodov. Sú tu dôvody, ktoré súvisia so životným prostredím, ale aj s biológiou mužov, ktorá je odlišná od biológie žien. A práve preto muži majú aj častejšie liečby, respektíve dostávajú liečby zo zdravotníckého systému, pretože jednoducho trpia na tieto choroby. Čiže tu je určitá nerovnosť, ktoré by som sa ja veľmi rád vzdal, ale nedá sa to. Sme výbor pre rovnoprávnosť medzi v rodových otázkach, čiže musíme dávať pozor na to, aby sme nevytvorili nejakú nerovnosť, ktorá by sa uberala nesprávnym smerom. Sú tu nerovnosti, ktoré sú niekedy aj v neprospech žien a aj na tie sa musíme pozerať samozrejme. Tieto nerovnosti zase súvisia so sociálnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú tieto nerovnosti. Čiže Napríklad pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti, to je takisto problém, ak niekto má vážnu chorobu, tak je v podstate jedno, či je človek bohatý alebo chudobný, pretože v rámci Európskej únie je starostlivosť relatívne na dobrej úrovni. Ale pokiaľ ide o dlhotrvajúce liečby, tak tam sú určité znevýhodnenia. A tam sú aj skupiny, ktoré sú skutočne znevýhodnené, napríklad zubárske vyšetrenie, alebo pokiaľ ide o vyšetrenia očí, tam sú určité nerovnosti, A takisto sú nerovnosti aj pokiaľ ide o prevenciu. Čiže ak človek patrí do nejakej skupiny, ktorá je znevýhodnená, tak nie vždy človek má prístup k prevenčným e, napríklad rakovina, ktorá sa e, prejavuje predovšetkým u žien, tak e, tie, ktoré majú viac finančných prostriedkov, pravdepodobne lepšie sa vysporiadajú s takýmto znevýhodnením, alebo s takouto chorobou ako tie, ktoré sú zo skupín, ktoré sú znevýhodnené. Čiže sú tu nerovnosti, ktoré sú aj v neprospech žien, aj v neprospech mužov a musíme sa tomu venovať komplexne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, ako rečník e, vystúpim ja, potom pani Parvanova. A ja by som e, sa chcela vyjadriť v tom zmysle, že je veľmi dôležité mať na zreteli, že ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži. Zároveň počas života ženy trpia väčším počtom chorôb. A to znamená, že ženy častokrát častejšie ako muži zistujú, že majú zdravotné problémy. Mali by sme e, e, e vedieť, prečo e, sa ženy domnievajú, že počas života majú viac zdravotných problémov. Nede iba o e, záverečnej fáze života, ale aj e, skôr. E, súhlasím s pánom e, Žuvenom, e, že vieme, že zdravotný stav závisí od viacerých premenných socioekonomických podmienok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nemáme rovnaký zdravotný e, stav a e, prispievajú k tomu viaceré faktory. Podľa mňa sa však dá tiež povedať, že e, máme nerovnosť z hľadiska nákladov na zabezpečenie zdravia alebo starostlivosť a častokrát to závisí práve eh, od rodových eh, otázok. Videla som štúdie, ktoré jasne poukazujú na to, že keď eh, človek si zavolá rýchlu zdravotnú pomoc, potom podľa štatistiky, ženy musia čakať dlhšie ako muži. To znamená, že muži majú prioritné postavenie v tomto smere. Existujú takéto štúdie z viacerých štátov ja som sa tiež snažila e, pripravovať e, takéto stanovisko a e, z týchto štúdí jasne vyplýva, dokonca pre mňa bolo jednoznačnejšie, keď som čítala štatistiky o mužoch a ženách, ktoré trpia rovnako chorobou. A tam je vidieť, že 20 celkových zdravotných nákladov u nás vo Švédsku alebo poviem to inak, zdravotné náklady by sa znižili o 20 pokiaľ by sme znižili eh, zdravotnú starostlivosť do úrovne, ktorú dostávajú ženy. Čiže máme nerovnosť aj v prípade rovnakých chorôb. Nebudeme znižovať váš čas, ale rada by som uviedla ešte jeden príklad. Starostlivosť v prípade rovnakého ochorenia keď e, napríklad muži a ženy majú závažné e, e, kožné problémy. ženy zvyčajne dostanú recept na nejaký krém, zatiaľ čo pokiaľ sa muž dostaví k lekárovi, ten mu vypíše podstatne drahšiu terapiu svetlom. Zdá sa, že lekári predpisujú mužom drahšie druhy liečenia. Táto štúdia nie je e, štúdia, ktorá zistuje, že to sa týka iba lekárov mužov. Väčšina e, lekárov e, v tejto štúdie bola ženy. Takže nie je to také jednoduché. Dúfam, že budeme naďalej eh, diskutovať o tejto problematike. A teraz pani Parvanova, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že by bola veľkou chýbou, keby sme najmä v tomto eh, výbere eh, rodovej rovnosti, keby sme začali dostávať mužov a ženy do rozporu, do rozporu a hovoriť, kto z nich má väčšie privilégie. Je to veľmi citlivá otázka. Veľmi vážne to postihuje členské štáty. Máme E, teraz rozdiel očakávanej dĺžky života 13 až 14 rokov v porovnaní s 10 rokmi pred niekoľkými e, rokmi e, v niektorých členských štátoch umrtnosť traka teda je 6 násobne vyššia u mužov alebo u žien. Ja sa zapodívam zdravotníckou politikou viac ako 20 rokov. E, a teraz e, sa tohto som ujala ako odborníčka, nie ako e, europoslankyňa, ale naozaj existujú indikátory, ktoré nám umožňa lepšie e, pripravovať zdravotníckú politiku. Samozrejme, nechceme zasahovať do finančného alebo organizačného stavu zdravotníckých systémov členských štátov. Hlavný dôvod, prečo sa tým zapodívame, je ten, že máme obrovské rozdiely medzi členskými štátmi. A okrem toho je tu všeobecný problém. Uvedli ste viaceré príklady. Je to problém toho, že muži naozaj majú určité privilégie v niektorých oblastiach. Samozrejme, muži viac trpia srdcovo e, ochoreniami, ale je to zároveň hlavná e, príčina umrtnosti žien. To znamená, že pokiaľ nebudeme e, si všimať e, rodové e, indikátory, a to veľmi dokladne, nebudeme môcť jednoducho využiť údaje z niektorých štúdií, mohli by sme byť neobjektívni, mohli by sme dospieť nesprávnym záverom. aj síce to, že muži alebo ženy nemajú rovnaký prístup, alebo sú znevýhodnení, alebo dostáva sa im menšia pozornosť zdravotníckého systému to by bolo nesprávne, podľa mňa, a preto mali by sme poskytnúť príslušné nástroje a príležitosť, možnosť e, vymeniť si informáciu o osvedčených postupoch, aby to bolo všetko na e, vedeckom podklade, aby členské štáty mohli samostatne rozhodnúť, e, čo budú robiť a aby z dôvodov zdravotnej politiky mohli presmerovať finančné prostriedky na rôzne priority, vlastné priority a zároveň ako členské štáty by mohli zodpovedne sa postaviť voči zdraviu vlastných občanov. Nejde o to, aby sme zasahovali do záležitostí členských štátov, do zdravotníckých systémov. Nechceme vyvolávať rozpory medzi oboma pohľavami a prioritizovať e, e, jedno z nich. Len aby sme lepšie pochopili, v čom spočívajú e, problémy, ako by sme mohli prekonať rozdiely. Ďakujem. Ďakujem, pani Parvanová. A teraz pán Žuhe, Viem, že máte následnú poznámku. Ďakujem. E, pani predsednička, ďakujem za slovo. Ja plne súhlasím s pani Parvanovou. Je to veľmi dôležitá téma. A e, myslím si, že treba si povedať, že je to pravda. Keď niečo tvrdíme, tak to musíme potvrdiť a overiť. A ja som veľmi spokojný, pani Svensson, keď nám tu poskytujete dokument, E, ktorý dokazuje, že ženy síce žijú dlhšie, ale nie je veľmi zdravé. A ja by som bol veľmi rád, keby nám boli e, poskytnuté dokumenty, kde by mm, sa dokázalo, že ženy e, trpia exémami v dôsledku ultrafialového žiarenia a bolo a ja by som takisto rád mal tento dokument, ktorý by dokazoval, že ženy zomierajú viac práve v dôsledku toho. To znamená, že keď niečo tvrdíme, musí to byť skutočne dokázané v praxi, v realite. Ďakujem, pán Žuven. A teraz dáme slovo pánovi Šimanskému. Je to veľmi vážny moment. Sme, nachádzame sa vo veľmi dôležitej situácii, pretože je skutočne čas na to, aby tu boli predložené argumenty, ktoré budú závažné. Sú, je tu zo pár mužov v našom výbore a sú tu kontroverzné otázky a častokrát to potom vedie k takej debate, k takej diskusii, kde e, sa skutočne sústredíme skôr na kvalitný život ako na dlhý život. Je pravda, že muži nežijú tak dlho ako ženy, ale tie argumenty ktoré počúvame niekedy, e, nie treba brať vážne, pretože sú častokrát plitvaním času. Mm. Myslím si, že je dôležité mať dlhší život, aj keď možno nie až taký kvalitný. To je môj názor, ale my môžeme zmeniť svoju biológiu. Ak sa sústredíme na určité problémy, na určité veci konkrétne, partikularity, tak vlastne plýtváme časom. Nedá sa poprieť, že muži majú kratší život ako ženy ruské ženy žijú 73 rokov a priemerný muž v Rusku žije 61 rokov. A na to, aby sme e, vyvážili penzijný systém, bolo navrhnuté, aby sa zvýšil penzijný vek pre mužov na 65. To znamená, že priemerný muž v Rusku <laughs> zomrie vo veku 61 rokov, ale penziu by dostal 65. roku. Tak dúfam, že v našom výbore Nebudeme sa sústrediť na takéto detaily, ktoré sú odťažité a skutočne by som chcel, aby sme kladli dôraz niekedy aj na to, aby muži sa tu presadili a chcel by som poprosiť pani predsedničku, aby zabezpečila, aby sa toto udialo. Ale je dôležité, aby sme niekedy v našich debatách mali aj trošku istú dávku e, zábavy a humoru. Ďakujem pekne, pán Šumanský hovorí pani predsednička. Myslím si, že sme tu mali veľmi zaujímavú diskusiu v našom výbore a vždy je dobre, keď máme rôzne názory, vypočujeme si ich. Všetci sme presvedčení o tom, že pri rovnosti medzi obomi pohľaviami je dôležité povedať to, aby mali rovnaké práva tak ženy ako aj muži. Pani Česková. Dobrý deň prajem, vážení kolegovia a kolegyne. Ja sa ospravedlňujem, trochu som prišla neskôr, pretože som bola na výbore REGI, takže mi vypadlo niečo. A pochopila som správne, hovoríte teraz o dôchodkových systémoch. Ja tu mám dve pripomienky, nie je to tak? aha, sme pri otázke zdravia, tak potom sa ospravedlňujem. Ak otázke zdravia takisto mám jednu poznámku, ale budeme musieť najprv nájsť. Takže úplne konkrétna vec, ktorú som chcela povedať. Ospravedlňujem sa, bola som na hlasovaní, kde som musela zastúpiť kolegu. Išlo tam o to, že v jednom článku, ktorý navrhujeme, sa hovorí o zdravotníckom, o zdravotníckom personále. To znamená, že by mal byť viac zastúpený že by malo byť rovnomerné zastúpenie medzi mužmi a ženami, ktorí poskytujú zdravotnícke služby, tak ja si myslím, že naopak práve ženy sú na pozícii zdravotných sestier a tí, ktorí robia tú starostlivosť, už kolegyňa ma tu doplňuje, čiže myslím si, že tento článok by sa mal upresniť, pretože ženy skutočne sú tie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Nemám, neviem teraz nájsť to konkrétne číslo, ktoré som mala pripravené, takže ďakujem. Tak, do lemna u... Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Estrela. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcem zdôrazniť význam tejto diskusie, a chcem potvrdiť, že ide o veľmi dôležitú tému. Je to transverzálna, horizontálna, vysokoaktuálna téma a preto musí byť našou prioritou. Pripomínam, že názov správy je Solidarita v oblasti zdravia, e, zmierniť nerovnosti v oblasti zdravia v rámci EÚ. To znamená, že tu ide o solidaritu medzi všetkými, medzi všetkými vekovými skupinami, medzi mužmi, medzi ženami, teda bez rozdielu pohľavia veku, e, bez akéhokoľvek typu diskriminácie e, v tomto súčasnom kontexte finančnej a ekonomickej krízy e, je tendencia k zhoršovaniu nerovnosti v oblasti zdravia a je tu teda riziko nárastu rozdielov v poskytovaní alebo v prístupe k zdravotnej starostlivosti alebo k liečeniu medzi rozličnými skupinami, sociálnymi skupinami. Už tu bolo povedané, že e, priemerná dĺžka života sa neprestajne zvyšuje, že priemerná dĺžka života žien je vyššia ako mužov, ale chcem vás upozorniť na skutočnosť, že je tu e, priemerná dĺžka života, ktorá e, e, a existuje veľký rozdiel medzi priemernou dĺžkou života medzi najlepšie situovanými vrstvami a medzi e, najslabšími. To znamená 18 rokov muži, 16 rokov ženy. To znamená, že čo platí pre vysoké spoločenské vrstvy, neplatí pre najnižšie a v tých najnižších dokonca dochádza k tomu, že muži majú istú výhodu. No ale potom sú tu tie zraniteľné skupiny, e, deti, ľudia, ktorí sú chronicky chorí, sociálne vylúčení, ľudia ako sú emigranti, e, menšiny etnické, e, postihnutí ľudia, bezdomovci a tak ďalej. Preto je potrebné zasiahnuť, aby sme mohli skorigovať tie, túto nerovnováhu je potrebné zasiahnuť na úrovni rozličných na rozličných úrovniach v oblasti starostlivosti, vo výchove, e, v zamestnaní, v oblasti rodovej rovnosti, správaní sa, štýle života a tak ďalej. Všetky tieto ukazovatele musíme zohľadniť. A rovnako už bolo povedané, že existuje obrovský rozdiel medzi rozličnými členskými štátmi. A takisto existujú rozdiely medzi ženami a mužmi. Stačí povedať, že ženy majú nižšie platy ako muži, Rozdiel, priemerný rozdiel v platoch v EÚ je 18% medzi mužmi a ženami v neprospech žien a to ženy vlastne znevýhodňuje aj v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti. Kolega Živen už tu nie je, ale eh, ja tu mám jednu otázku, ktorú položím všetkým, aj tým, ktorí sú lekári, lebo ja nie som. Rozdiely najväčší výskyt chorôb kardiovaskulárneho charakteru a najnižšiu dĺžku života mužov e, a najnižšia dĺžka života mužov je výsledok genetiky alebo štýlu života, alebo je to výsledok e, toho, že muži riskujú v živote viac, možno, že žijú kratšie, ale možno majú plnší, lepší život, možno sa viac zabávajú, možno, že e, majú viac excesov, viac fajčia, viac pijú. Všetky tieto veci treba zohľadniť. Pravdepodobne e, treba niečo skorigovať aj v tom zmysle, aby sa zvýšila priemerná dĺžka života mužov. Nie je žiadnych pochybností o tom, že existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o socioprofesionálny, socioekonomický štatút mužov a žien. Na druhej strane treba zohľadniť aj to, že existuje veľmi veľa ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú zdravie a v boji proti týmto nerovnostiam e, treba zohľadniť aj všetky sektorové politiky tak, aby sa zlepšila úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti. Rovnako predložím niektoré pozmenujúce návrhy k tejto správe. Moja správa vo výbore pre životné prostredie bude pripravená na preklad 8. novembra a máme veľmi málo času na to, aby sme pracovali, i keď bolo už povedané, až v roku 2011, teda v budúcom roku, sa správa predloží, bude sa o nej diskutovať a hlasovať na pléne, ale vzhľadom na jej význam budeme vyžadovať takisto stanovisko výboru pre vnútorný trh a táto debata, tieto diskusie v rozličných výboroch sú veľmi obohacujúce, veľmi dôležité, najmä pre mňa ako spravodajkyňu, e, ktorá je zodpovedná za gestorský výbor. Ďakujem pekne, pani Estrela. A teraz má slovo komisia. Pán Noheim, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počúvali sme so záujmom. Ide tu o problém, ktorý je technicky veľmi komplexný. Je tu skutočne veľká potreba na to, aby sme si zozbierali informácie a vyhodnotili ich. Komisia už eh, naznačila, že si musíme uvedomovať. Aj to napriek tomu, že sú rozdiely medzi nami v rámci populácie, musíme vždy e, vychádzať zo sociálnej situácie. Sme muži a ženy, a sme v rôznych situáciách, ale máme aj rôzne sociálne pozície a štatúty. Čiže chcel by som povedať, že mm, jedna zo zaujímavých vecí týchto diskusí je, že vlastne sa zlepšuje povedomie, pokiaľ ide o komplexné vzťahy v rámci biológie a životného prostredia. Čiže bolo by dobre, aby sme si uvedomili, že rozdiely v očakávanej dĺžke života u mužov a žien nie sú všade rovnaké a takisto sa pohybujú hlavne v tých krajinách, ktoré sledujeme. Určujú to sociálne a biologické faktory. V niektorých krajinách sme v rámci merania zistili, že v niektorých krajinách je rovnosť medzi pohľaviami a tam sa približujú aj, tam sa približuje aj krivka chorobnosti a dĺžky života medzi obyma pohľaviami. Čiže preto je dôležité, aby sme skutočne zlepšovali naše povedomie a osvetu, pokiaľ ide o tie sociálne faktory, ktoré to ovplyvňujú a tie najdôležitejšie zo sociálnych faktorov sú sociálno-ekonomické faktory, ale nesmieme zabúdať na životné prostredie, pretože životné prostredie je veľmi dôležité. A niektoré z týchto premenných, e, ktoré na nás vplývajú, e, sú e, v niektorých krajinách rozličné. Čiže sú ľudia, ktorí v niektorých oblastiach sú znevýhodnení a je prekvapujúce, že sociálny rádius narastá v celej sociálnej hierarchii. Čiže uh, jeden priemerný zamestnanec v komisii, ktorý je v triede A5, má uh, horšiu uh, situáciu ako ten, ktorý je v skupine a 11 a je zaujímavé všimnúť si, ako sa to odzrkadluje skutočne v e, našej sociálnej situácii. Ďakujem. Ďakujem. A teraz na záver pán Tarabela, máte slovo. Pani predsednička, je tu jeden aspekt, o ktorom sa nikto nezmienil a to je rozdiel stresu, E, ktorý zažívajú muži e, v porovnaní so ženami. E, to je stres počas futbalových zápasov, predovšetkým keď teda dôjde k pokutovým kopom. Ale teraz už vážnej, ja súhlasím so zástupcom komisie, Samozrejme, že sú tu determinujúce sociálno-kultúrne faktory. A súhlasím s pánom Živénom, keď povedal, že v prípade vážnych patológií, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu, je pravdou, že existujú rozdiely v EÚ, ale myslím si, že môžeme povedať, že je tu istá ekvivalencia v starostlivosti. Ale pokiaľ ide o tú malú, drobnú starostlivosť, v niektorých kruhoch je ťažší prístup k lekárom. Takže napríklad Ehm, zubné kazy sú častejšie, ale e, často zdravotný stav súvisí s výživou, ktorá je často nevyvážená v dôsledku reklamy, nejakých nezdravých zvyklostí, že sa konzumujú potraviny, ktoré sú jednoduchšie na prípravu, ale spôsobujú patológie, obezitu u mladých. To je neustále rastúci fenomén a pravdepodobne tu nás sa treba snažiť obnoviť rovnosť, solidaritu, spravodlivosť v oblasti prevencie od detstva, v rodinnom prostredí a potom samozrejme aj v školách. Ale treba samozrejme s tým začať už v rodinnom prostredí. Ďakujem. Myslím si, že táto diskusia bola veľmi živá a zaujímavá. Lehota na predloženie pozmenujúcich návrhov je 10. november a vo výbore budeme hlasovať 29. a 30. novembra. E, vo výbore Envy sa bude hlasovať 25. januára. A teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu programu. To je zelená kniha komisie o systéme e, dôchodkov, e, ktorý by bol e, priechodný aj v Európe. Zodpovedná za túto tému je pani Matera. Nech sa páči, ja vám dávam slovo. Predstavte nám túto tému, nech sa páči. Grazie, presidente. Nel luglio 2010 la... Ďakujem pekne, pani predsednička. V júli roku 2010 Európska komisia zverejnila zelenú knihu o reforme e dôchodkových systémov. Je to veľmi dôležitá reforma z dvoch dôvodov, pretože európske, európska populácia stále rastie a máme stále menej novonarodených detí. Je to skutočne veľmi ambiciózny projekt a v tejto zelenej knihe máme dobré návrhy, usmernenia, ktoré súvisia s reformami dôchodkových systémov v jednotlivých členských štátoch, pretože to je skutočne téma, ktorá v každom jednom členskom štáte musí byť e, zmenená a preskúmaná osve. Sú tu aj dobré návrhy, pokiaľ ide o prostriedky a nástroje, ktoré by mali byť čo najskôr alebo možno čo najlepšie uplatnené tak, aby sme mm, sa vyhli e, prekážkam, to znamená voľný pohyb zamestnancov. To by sme mali napríklad zlepšiť. Čiže musíme zlepšiť mobilitu zamestnancov. Bohužiaľ ešte stále máme také situácie, že zamestnanci nemôžu realizovať tú kariéru, ktorú by chceli, pretože nemôžu mať tie isté penzíne nároky e, v inom členskom štáte. Tieto sa nedajú prenášať. E, výbor pre zamestnanosť preto poprosil náš výbor e, vypracovať stanovisko, v ktorom bude predovšetkým poukázané na nerovnosť, ktorá je medzi mužmi a ženmi, pokiaľ ide o dôchodky. Vieme, že máme rozdiel medzi mužmi a ženami, ktorý je až 17 A to znamená, že vlastne dôchodky sú potom e, nižšie aj v prípade žien. Vieme, že ženy častokrát pracujú na krátke pracovné úväzky alebo pracujú v ťažkých podmienkach, aby sa mohli venovať deťom alebo starým, chorým príslušníkom rodiny. A to potom vedie k tomu, že majú nízke dôchodky. To znamená, že sú ženy ohrozené aj chudobou, pretože vlastne ich čaká dlhší život, ako sme tu počuli v porovnaní s mužmi. Preto je pre nás povinnosťou urobiť a vypracovať veľmi dobré a kvalitné stanovisko. Musíme sa pokúsiť o to, aby sme penzíne systémy e, medzi mužmi a ženami e, uviedli do vyváženosti. Musíme ich e, navzájom nastaviť tak aby boli rovnaké. Aj pokiaľ ide o výpočty dôchodkov, tie musíme takisto zobrať do úvahy, a musíme zobrať do úvahy aj obdobie, kedy sa e, ženy starajú o svoje deti alebo o tých chorých rodinných príslušníkov. Čiže by som požiadala, aby ste predložili pozmeňovacie návrhy, aby sme mali skutočne dobré stanovisko, ktoré by sme mohli ďalej dať do výboru zamestnanosti. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, pani Česková. A aj ja vám prajem ešte raz pekný deň. Teraz sa konečne dostávam k tomu, čo som myslela, že už sa preberal pred chvíľou. Mám k tomu jednu otázku, respektíve poznámku. Je tu obod D. Uvádza sa tu, že sa tu usilie o zrovnoprávnenie mužov a žien, pokiaľ ide o výšku dôchodkov a vek odchodu do dôchodkov. U nás v Českej republike a ešte stále je zvykom, že ženy sú zvýhodnené oproti mužom, pokiaľ ide o tú vekovú hranicu e, odchodu do dôchodku, pretože sa to odvíja od počtu narodených detí. Táto veta, alebo toto stanovisko, ktoré tu ja teraz čítam, ak si ho vyložím takýmto spôsobom, uh, na základe toho kontextu, ktorý tu mám, tak by to v konečnej fáze mohlo znamenať, že vlastne ženy o túto výhodu u nás stratia. To je zároveň otázka, ktorú by som sa chcela spýtať a hovorím vám skúsenosť, ktorú máme v našej krajine. A potom som sa ešte chcela spýtať na bod číslo 3, kde sa uvádza, že nové členské štáty, teda predovšetkým nové členské štáty, majú preskúmať svoje dôchodkové systémy a by mali zohľadniť vyššiu očakávanú dĺžku života žien. Čiže čo sa zamýšľa vyjadriť toto veto, aby som ju interpretovala správne. A ďakujem už vopred za odpovede. Ďakujem pekne. Takže, a teraz pán Šimanský. E, ďakujem. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na otázku, ktorá sa týka sociálnej a rodinnej úlohy žien e, v otázke e, výchovy detí. E, český príklad je pre nás naozaj inšpiráciou. Nazdávam sa, že náš výbor by mal zaujať pevné stanovisko v otázke zabranenia diskriminácie žien, a to z tých dôvodov, že ujímajú otázky výchovy detí. Najmä keď sa pozrieme na demografické mm, výzvy. E, naozaj častokrát e, realizujeme veľmi nákladné opatrenia na predchádzanie demografickým problémom. A myslím si, že takéto veci by sme e, mali naozaj riešiť veľmi rozhodne. Nezabúdajme, že vo mnohých členských štátoch systém E, výpočtu dôchodkov je veľmi odlišný. častokrát e, ženy majú nižšie dôchodky, pretože pracujú menej, e, majú kratšiu pracovnú dobu a niekedy majú aj nižšiu očakávanú dĺžku života. Zatiaľ, čo muži pracujú viac, viac zarábajú, prepačte, a majú nižšiu dĺžku života na rozdiel od žien. A častokrát e, sa vo výpo- v, e, v prognozoch sa používajú vážené hodnoty na výpočet dôchodkov a v dôsledku toho e, dôchodky žien sú vyššie ako to by inak vychádzalo na základe toho, čo si v živote zarobili. A v takejto situácii by mal zasiahnuť štát je to aj otázka toho, ako vnímame rodovú rovnosť na trhu práce. Nie je to e, e, chyba mužov, že pracujú dlhšie, ale majú krátšie očakávanú dĺžku života. Hovoríme častokrát o diskriminácii žien a títo ustanovenia môžeme iba uvítať. Dúfam, že zostanú, dokonca sa posilňujú aj na základe príklada Českej republiky. Napokon e, ženy v domácnosti pracujú viac, e, starajú sa o rodinu, e, tým prispievajú k rastu HDP, čo nie vždy sa zohľadne. Naopak, žena častokrát je postihovaná po ukončení profesijného života a mala by dostať podporu zo strany štátu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Rotrová. Ďakujem, ja navázať na to, tady... Ďakujem, ja by som nadviazala na to, čo povedala moja kolegyňa z Českej republiky. A chcem povedať, že v každej krajine sa nejakým iným spôsobom e, vypočítava alebo zohľadňuje starostlivosť o rodinu a deti pri, pri stanovovaní výšky dôchodku alebo stanovovaní veku odchodu do dôchodku. Myslím si, že by sme sa nemali dopustiť chyby, ktorá by znamenala zníženie, zníženia štandardu, ktorý bol dosiahnutý v niektorých členských krajinách tým, že by sme všetko dali do jednej roviny. Je dôležité, aby v tej správe bola zmienka o tom, že náš názor je taký, že materstvo alebo starostlivosť o deti treba aj v tomto ohľade zohľadniť a nech si to už potom členský štát zorganizuje. Druhý bod je pravdou, že na prvý pohľad sa zdá, že keď sa ženy dožívajú dlhšieho veku, tak prečo by mali kvôli tomu, že majú viac detí alebo že majú deti, prečo by mali odchádzať do dôchodku skôr? Tu chcem povedať, že existujú k tomu dva racionálne dôvody. Ak sa žena stará o deti dlhšie a má ich viac, tak samozrejme, že sa môže niekedy stať, že má menej rokov odpracovaných, a odchádzala by do dôchodku neskôr. To znamená, že e, vlastne ten počet detí sa odráta od toho e, odchodu roku do dôchodku. A po druhé, chcela by som povedať kolegovi, že skutočne, že muži sa dožívajú kratšieho veku, to je ich problém. Možno keby sa viac starali o deti, zdravú výživu a životosprávu, možno by boli na tom podobne ako ženy. Pani, pa, pa, Papadopoulos, ďakujem, pani predsednička. Ja by som rada povedala, že naozaj existujú veľké rozdiely, veľká rôznorodosť v dôchodkových systémoch. E, tie sa navzájom líšia aj medzi jednotlivými krajinami a vypočítavanie veku odchodu do dôchodku vychádza, a vychádza samozrejme z dĺžky doby odvádzania odvodov, splatov a tak ďalej. Ale tieto systémy sú už trošku prežité, treba ich zmodernizovať najmä v súčasnosti, keď je žena je dynamicky prítomná na pracovnom trhu. Sú krajiny, kde je potrebné ešte podporiť skutočnosť, aby žena e, bola viac prítomná na pracovnom trhu a preto je potrebné zohľadniť aj rodové aspekty v tejto oblasti nerovnosti, pokiaľ ide o odmeňovanie mužov a žien. Rovnako treba zohľadniť skutočnosť, že ženy a muži často majú e, také zamestnania netrvalého charakteru na e, čiastočný úväzok, ženy sú častejšie postihnuté v dôsledku diskriminácie, stereotypov a tak ďalej a oni často žijú pod prahom chudoby, najmä e, tie ženy, ktoré sa sami starajú o deti, alebo ženy, ktoré čelia špecifickým problémom. Treba brať do úvahy takisto aj psychologické, aj platové rozdiely. Často hovoríme o 17 až 20, po prípade viac percentách. Navyše, keď očakávaná dĺžka života je vyššia pre ženy ako pre mužov, tak tu máme veľké množstvo žien, ktoré žijú do 78, 80, 85 rokov života a oni potom majú veľmi nízke dôchodky a naozaj je pre nich problémom e, vyžiť z nich. Takže my by sme si želali revíziu, želali by sme si revíziu E, tých minimálnych dôchodkov, e, ktoré dostávajú ženy a dúfame, že budú vypracované skutočné kritéria, že budú vzaté do úvahy skutočné e, kritéria, ktoré zohľadne rozdiely medzi mužmi a ženami. Preto sme pripravili niekoľko pozmenujúcich návrhov a chceli by sme teda tam prezentovať aj prístup socialistov k tejto problematike, zdôrazniť problémy, s ktorými sa ženy boria. V mojich očiach Zelená kniha je veľmi dobrým základom e, na to, aby sa začal rozvíjať nový priechodný systém dôchodkov a myslím si, že vďaka našim pozmeňujúcim návrhom to bude ešte lepšie. Ďakujem. A teraz vám chcem pripomenúť, že tu máme ešte dve správy na dnešnom programe a na 11.30 máme schôdzu koordinátorov. Preto vás všetkých teraz prosím, aby ste boli veľmi, veľmi, veľmi struční. Pani Bauer, nech sa páči. So Ďakujem veľmi pekne. Naozaj je to veľmi vzrušujúca problematika. Chcel by som spomenúť, že rovnaké príležitosti znamenajú aj určité nevýhody. Na základe týchto princípov to, čo je určitým privilegium e, v dôchodkovej oblasti v Českej republike, na Slovensku e, sa to skončilo. Naopak, vznikli možnosti E, pokiaľ ide o počet detí, e, to sa e, započítava na úrovni 0,5%. Každé dieťa, ktoré vychovala žena, dáva je 0,5%. Na strane druhej si veľmi dobre spomínam, že boli snahy vypočítavať dôchodky iným spôsobom s prihľadnutím na očakávanú dĺžku života e, v dôchodkovom e, veku. V tom čase medzi e, oboma pohľavými bol rozdiel asi 7 rokov. To znamená, že uznať eh, takýto rozdiel v právnom systéme, je to veľmi nebezpečné. Zrejme eh, pre Barboru nebude jednoduché pripraviť takýto kompromis, pozmenujúci návrh, ktorý by eh, zohľadňoval všetky títo rozdiely. Rada by som spomenula, že máme tu jedno uznesenie schválené hádam niekedy v roku 2006 alebo 8. Týka sa to e, e, e, rodových rozdielov vo veku. Je totiž veľmi jasné, že rozdiel v dôchodku mužov a žien do značnej miery E, e, e, závisí od nerovnakého ohodnotenia mužov a žien v zamestnaní a mali by sme požiadať komisiu, aby to riešila. Ďakujem pani Bauer a teraz dávam slovo pani Luling. Ďakujem pani predsednička, ospravedlňujem sa, že som sa zaoberala inými problémami na základe svojej funkcie kvestorky, ale ja by som rada povedala, že je potrebné e, pri odporúčaniach a niektorých požiadavkách dávať pozor aj na systémy a režimy v rozličných členských štátoch. Ja neviem, neviem, pokiaľ ide o tieto výpočty dôchodkov, vy nechcete, Vary, nechcete tu povedať, že je potrebné brať do úvahy tieto výpočty na to, aby sa vytvorili nejaké, e, nejaké okruhy alebo zaokrúhlené penzie, lebo v mojej krajine čím dlhšie ste pracovali, čím vyšší plat ste mali, tak tým vyššiu penziu máte. To je prirodzené, pretože u nás sa odvádza na základe platu istá časť platu, takže tí, čo odvádzali viac, majú právo na vyššie dôchodky. Treba dávať pozor na to, keď žiadame, že je potrebné brať do úvahy aj čiastočný pracovný úväzok v systéme, kde sa dôchodky financujú z odvodov a vyratúvajú sa na základe priznaných platov a odvedených odvodov, vy nemôžete žiadať od niekoho, kto pracoval 8 alebo 20 hodín, aby mal za týždeň, aby mal rovnako e, rovnaký plat ako ten, ktorý pracoval 40 hodín a 40 e, rokov, takže na to treba dávať veľký pozor. Samozrejme, my sme za to, aby boli stanovené minimálne dôchodky. My ich máme, to znamená, že ľudia, ktorí pracovali veľmi málo hodín, majú, majú takmer rovnaké penzie ako tí ľudia, ktorí pracovali za minimálnu mzdu. Je to trochu nespravodlivé a preto treba do toho zarátať aj obdobie vzdelávania a výchovy dieťaťa. Ja viem, že my to už máme v mojej krajine, ale vďaka systému úspor my to chceme opätovne otvoriť. A to by bola tá naj, ten najťažší e, úder voči ženám, že teda nemôcť zarátať aj starostlivosť o dieťa do pracovného času. A takto by mnoho žien stratilo právo na dôchodok, lebo by nemali odpracované minimum. Čiže treba byť veľmi opatrný pri spôsobe, akým budeme toto hodnotiť a odporúčať. Ďakujem pani. Lulink, ešte krátky komentár od komisie. Táto zelená kniha bola e, urobená, pretože kolegium si chce, vytvoriť E, názor, stanovisko na všetky tieto problematiky. Chceme sa pozrieť na penzie z holistického spôsobu, chceme e, využiť všetky európske nástroje, ktoré môžu v jednotlivých členských štátoch pomáhať. Komisia vôbec nechce e, rozdeľovať kompetencie v tejto oblasti, iba nás zaujíma, ako Európa by mohla zlepšiť to, čo robí, aby sme e, zaznamenali aj všetky zmeny, ktoré už boli urobené v týchto systémoch, aby sme sa mali poučiť z krízy a e, vychádzať aj z toho, aké sú tu demografické scenáre. Kolegium však má jedno jasné stanovisko, ktoré takisto nájdete v tejto zelenej knihe. E, ide tu predovšetkým o to, že chceme zohľadniť e, pohlavia, pokiaľ ide o e, penzíne systémy. 15. novembra e, budeme mať toto stanovisko a ako náhle dostaneme pripomienky z Európskeho parlamentu, nastanú konzultačné procesy a potom môžeme vytvoriť záverečné stanovisko a to potom bude vo forme Bielej knihy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Matera, chcete sa ešte veľmi stručne vyjadriť? Áno, ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ja takisto pozerám na hodinky a preto si uvedomujem, že budem veľmi stručná. E, veľmi pekne ďakujem za odporúčanie zo strany pani Lulingovej, pokiaľ ide o to, že máme postupovať veľmi opatrne. Viem, že táto téma je veľmi uh, náročná. Ide tu o E, penzijné systémy a situácia je odlišná od jedného členského štátu k druhému a preto by sme mali mať lepšie udržateľné udržateľnejšie penzijné systémy. Komisia tu má možnosť e, zrovnoprávniť alebo prispieť k zrovnoprávneniu oboch pohlaví a preto som veľmi rada, že sme tu mali skutočne veľmi živú diskusiu. Nemôžem k tomu povedať nič viac, ale možno, že v budúcnosti budeme mať viac času, aby som sa vyjadrila. E, pozmeňovacie návrhy e, posielate do 1. novembra, 29. a 30. novembra budeme rokovať. Prechádzame teraz k ďalšiemu bodu na programe a to je správa o nariadení rady, pokiaľ ide o pokiaľ ide o posilnenie spolupráce v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku. Chcela by som hneď osloviť pani Klas. Ona dnes zastupuje pani Niblerovu, ktorá vypracovala stanovisko. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. E, dnes zastupujem Angeliku Niblerovu, ktorá je dnes v Bavorsku, e, pracuje, e, pracuje na zvýšenie kvóty v dozorných radách pokiaľ ide o posilnenie spolupráce v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku. A k tomu by som možno povedala jedny, jednu alebo dve poznámku, ktorú by som tu predložila v mene pani Niblerovej. Dnes v celej Európe zhruba 200 tisíc eh, manželstiev sa uzavre v rámci Európskej únie, kde sú členovia tohto zväzku z rozličných štátov. A to je vlastne každoročný prírastok 16 miliónom takýchto zväzkov, ktoré máme v Európe. 140 eh, až 170 tisíc takýchto eh, manželstiev sa každý rok rozvedie. Nakoľko sú rozličné práva v jednotlivých článoch eh, Európskej únie a nakoľko chceme zabezpečiť slobodu a právo, ktoré súvisí aj s mobilitou alebo s voľným pohybom osôb, je dôležité, aby sme e, našli jasné spoločné riešenie, ktoré by mm, dalo dokopy tieto normy, ktoré máme, aby bolo jasné, ktoré právo, ktorý právny predpis sa uplatní. Pani Nibler e, urobila krátke predstavenie tejto situácie a chcela sa vyjadriť aj k jednotlivým pozmeňovacím návrhom. V bode 1 pozmeň, e, sa vyjadruje k poučeniu manželov, ktorí vstúpili do zväzku. Títo si musia uvedomovať, e, aké majú práva a pani Niblerová tu v tomto kontexte, v tomto stanovisku e, požaduje e, jasné vyvolenie si právneho základu, ktoré by potom bolo prepojené aj s následkami pri rozluke. Takisto tu aj hovorí o nákladoch, ktoré súvisia s rozvodmi. Musíme si uvedomiť, že v jednotlivých členských štátoch sú rôzne úpravy, pokiaľ ide o e, financovanie rozvodového konania a musíme zabezpečiť e, práve v takých prípadoch, kde je to právne upravené, aby, upravené, aby sa tieto právne predpisy uplatnili. Preto požaduje aj pani spravodajkyňa, aby sa tieto predpisy uplatňovali tak pri rozvodoch, ako aj v právnej rozluke. Preto treba zabezpečiť, aby e, tí, ktorí sú sociálne znevýhodnení, nemuseli financovať e, rozvodové konania alebo právnu rozluku sami a aby neboli znevýhodnení ešte viac. E, mám tu ešte aj iné e, argumenty a vidím, že už pozeráte na časov na čas, ale preto to trošku zjednoduším. Potom tu máme ešte odsek 17. E, i hovorí sa tu o tom, ktoré právny predpis by sa mal uh, využiť, predovšetkým pokiaľ ide o odluke. Podľa práne Niblerové tento text nie je dostatočný, preto hovorí o, uh, úradnom uh, potvrdení uh, takéhoto rozhodnutia pri Eh, uzavretí manželstva, aby sme sa vyhli eh, falšovaniu dokumentov pri rozvode. Vo viacerých členských štátoch je eh, súžitie bez manželského bez toho, že by partneri vstúpili do manželského zväzku, sa akceptuje, ako keby bolo, mal taký istý štatút ako manželský zväzok a preto členské štáty majú využívať právne predpisy, ktoré sa týkajú e, tohto štatútu. A v bode 4 ide o rozšírenie e, návrhu komisie, kde sa e, hovorí o, rozho- o rozvode Predovšetkým, pokiaľ ide o ženy, v niektorých prípadoch môže byť dôležité e, byť úradne nerozvedené a skôr uprednostňujú právnu rozluku. A preto návrhy alebo úpravy, ktoré predniesla komisia, by mali byť e, platné. Čiže to je k tomu dokumentu, čo, priniesla, čo pripravila pani Niblerová a som rada vypočuť si názory kolegov. Ďakujem pekne, pani Papadopoulos. Máte slovo, ale poprosím vás, buďte veľmi stručná. Vážená pani predsednička, mala by som niekoľko otázok mm, na pána Parabelo, ale nie je prítomný. Jedna otázka na pani Niblerovú, spravodajkyňu. Týka sa to práve toho, čo ste pred chvíľou povedali. E, pani kolegyňa povedala, ohľadom rozsahu e, e, e nariadenia, pokiaľ ide o vyhlásenie e, sňatku za neplatné. Prečo komisia to vylúčila, ale v správe to je. To je jedna otázka na pani Niblerovú a dve otázky na komisiu. Prvá otázka sa týka článku 5. Mohli by ste prosím vás vysvetliť princíp lex fori, na konkrétnom príklade, pretože zvyčajne princíp lex fori to je miesto e, e, e príslušnosti. Ale predstavme si, e, že e, táto príslušnosť je v Malte, kde sa neuznáva e, rozvod. Čo sa stane v takom prípade? Uvítali by sme vysvetlenie tejto záležitosti, takisto mohli by ste uviezť príklady právnej úpravy ktoré nerátajú s rozchodom alebo neposkytujú e, e, manželským partnerom rovnaký prístup k týmto nástrojom na základe e, pohľadnej príslušnosti. Ďalšie článok 7. Komisia, mohli by ste povedať manifestly incompatible with the public policy of the forum v definícii verejného práva. Takisto aj pokiaľ ide o zvykové právo Ďakujem pekne, pani Luling. Pani predsedníčka, je to veľmi dôležité a preto si myslím, že by sme sa nemali príliš unáhliť a mm, s tým, že teda nevystúpime, samozrejme, že budeme mať čas, je to veľmi citlivá záležitosť a ja som veľmi rada, že komisia túto iniciatívu pripravila, pretože ja už viac ako 45 rokov žiad, e, uplynulo, čo som poprvý e, krát požiadala komisiu, aby to riešila. Pán Halčtáň, ktorý bol vtedy predsedom komisie, mi odpovedal, že on na to nemal kompetencie lebo vtedy mu zmluvy na to nedávali kompetencie. Mali sme obrovské problémy aj pokiaľ ide o turizmus, o rozvoj v o rozvody v Európe v dôsledku rozdielov v legislatíve. Chcem pripomenúť, že sme tu na základe mojej iniciatívy asi v roku 1995 na základe mojej iniciatívy pripravili iniciatívnu správu o rozdelení práv v prípade rozvodu. Myslím si, že by sme sa mali k tejto správe vrátiť a zrevidovať ju, lebo tam sme predniesli niektoré odporúčania, a možno, že niektoré by sme mohli sem ešte začleniť. Mm, tu mm, skončím, ešte by som mohla rozprávať ďalej a myslím si, že najdôležitejšie je, aby sme sa vrátili k tomu, čo sme už od komisie kedysi žiadali a ona za 15 rokov nič neurobila z toho, čo sme žiadali, aby sme sa vyhli rozvodovému turizmu lebo vy v Nemecku máte už splitting práva na penziu, ale v iných krajinách to nemáte. Čiže, aby sme sa vyhli takýmto e, situáciám, aby ženy, ktoré neboli aktívne, dielali práva na penziu. Ženy, ktoré... Ch- a takže treba sa tomu vyhnúť. Viem, pani Luling. Ja zdieľam stanovisko, že ide o veľmi dôležitú tému. Viem, že dnes to neuzavrieme, ale má, máme ešte jednu tému a niekoho sme tam pozvali pani Češkova Ešte prosím vás jednu vetu. K tejto debate sa ešte vrátime. Chcem iba povedať a chcem požiadať, aby sme tieto dôležité veci, aby sme im venovali viac času, lebo ja si myslím, že je tam pre mňa veľmi dôležitá vec a síce vyjasniť, ako sa bude zaobchádzať s medzinárodným súkromným právom, to sú kolizné normy jednotlivých štátov, po tom, čo by mohlo dôjsť k prijatiu akéhokoľvek uznesenia v parlamente a ako to bude fungovať v členských štátoch po právnej stránke. Ďakujem. Ďakujem. Pán Zalevský, minúta. Dobré ráno, pani predsednička, ctení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste pozvali komisiu na toto zasadnutie výboru FAM, ktoré sa koná dnes ráno. Úvodom by som chcel poďakovať pani spravodajkyni za tak eh, efektívnu a rýchlu prípravu stanoviska. Zdeláme ambíciu predsedníctva uzavrieť túto agendu čím skôr Myslím si, že tento výbor e, veľmi výrazne prispel k dosiahnutiu tohto cieľa a vítame túto skutočnosť a vážime si vašu snahu. E, budeme sa snažiť zachovať dynamiku, ktorú sme dosahli potom e, schvalovacom rozhodnutí v júli a chceli by sme využiť pripravenosť nás všetkých uzavrieť túto agendu. Nerad by som zneužíval e, e, váš čas. E, I hneď k otázkam pani Papadopoulos. Prvá otázka sa týka rozsahu pôsobnosti navrhovaného nástroja, prečo sme vylúčili anulovanie manželstva, pretože je to niečo, čo úzko súvisí s platnosťou manželstva e, e, e, súvis, naredenie súvisí s rozvodom a nie s platnosťou manželstva. Preto by to malo byť nad rozsahom posobnosti. Ale chcel by som vás ubezpečiť, že nie sme v, v, vzduchoprázdne. Máme už naredenie Rím 2, ktoré to rieši. Nechceme to len E, nechceme zasahovať do rozhodného práva. Rozhodné právo e, sa uplatne, ak sa tento prípad pripraví do, m, predložené súd. Druhá otázka sa týkala podstaty článku 5. Článok 5 e, je navrhovaný ako úprava rozhodného práva. To musíme odlišovať od všeobecnej verejnej politiky v článku 7 to sme zapracovali na žiadosť niektorých členských štátov, ktoré majú skúsenosti e, e, s takouto úpravou rozhodného práva. A pochopili sme z tých členských štátov, to umožňuje e, vyhnúť sa príliš dlhým úvahám o právnom systéme. Niektoré súdy mali problémy s uplatnením klauzuly o verejnom práve a preto ich hneď eh, na začiatku to vo všeobecnosti posudzovali a podľa týchto členských štátov to sa osvedčilo. Takže komisia s tým súhlasila a eh, v našom návrhu z marca tohto roku sme iba plnili mandát tých členských štátov, ktoré, ktoré presadzovali takýto návrh a preto sme ho zapracovali. Existoval už v roku 2008 ako kompromisný návrh e, v Rade. Tretia otázka. Čo znamená manifestly incompatible with public order? Zjavne nie v súlade s verejným poriadkom. Toto ustanovenie sa vyskytuje vo všetkých nástrojoch o rozhodnom práve. Je to štandardný výraz, ktorý sa používa nielen v nástrojoch únie o rozhodnom práve, ale aj v Hágu. To znamená, že E, e, ustanovenie o verejnom poriadku by sme mali používať e, opatrne. V Únii máme spoločný priestor spravodlivosti. To znamená, že súdy by si mali navzájom dôverovať sebe a rôznym právnym systémom. To znamená, že manifestli to je skôr výnimka. To znamená, že zjavne v rozpore. To znamená, že rozhodné právo by sa malo použiť e, ako pravidlo a len vo výlučných prípadoch súd by mohol použiť toto ustanovenie. Niektoré e, ďalšie poznámky sa týkali toho, že sa ponáhľame, ale tu môžeme reagovať, že e, všetko pochádza z roku 2006. Zobrali sme niektoré ustanovenia z roku 2006 a bolo to z iniciatívy členských štátov prehlbená spolupráca to nie je niečo, čo komisia môže z vlastnej iniciatívy navrhnúť. Takže mali sme čas, aby sme o tom popremysleli. Teraz vznikla určitá dynamika a časový harmonogram je zvyčajne nabitý, ale e, môžem vás ubezpečiť, že veľmi nás teší e, e, snaha tohto výboru a vyzývame vás, aby ste pokračovali v tejto skvelej práci a uzavreli túto agendu čím skôr. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne komisii. Ďakujem za vaše poznámky a teraz záverečné poznámky pani Klás. Ja to tiež urobím veľmi stručne. Ďakujem za pripomienky a za skutočne zaujímavé informácie. Ja to dám ďalej pani Niblerovej. Vo všeobecnosti sa tu môžeme spýtať, kde, čo urobíme s takými krajinami, kde nemáme takéto rozhodné právo a to potom závisí od tej ktoré členské krajiny, ale skutočne musíme tie možnosti, ktoré máme, musíme si ich byť vedomí. Ide tu o posilnenú spoluprácu a to je skutočne veľmi dôležitý krok, ak už máme tie informácie a nechceme, aby to bolo, že aby nás diskriminovali, keď sa ešte len pýtame, na základe ktorého práva som teraz vydatý, alebo vydatá, alebo ženatý Čiže myslím si, že e, takto právne to ukotviť je veľmi dôležité a to je jasný pokrok. Nebudem teraz hovoriť o tých konkrétnych otázkach, to potom urobím písomne, aby sme skutočne došli ku komplexnému riešeniu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Klas. E, hneď budeme pokračovať s ďalším bodom, ktorý máme na programe. Ešte by som povedala, že Pozmeňovacie návrhy majú byť predložené 9. novembra a hlasovať budeme 29. a 30. novembra, 2. decembra potom budeme hlasovať vo výbore Júri. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, čiže úloha žien v polnospodárstve v vidieckých oblastiach a úvodom by som možno povedala, že chcem privítať pani Jegle tu na vo výbore, Trošku sme pretiahli čas a chcela by som sa v mene výboru u vás týmto ospravedlniť, ale hneď vám dávam aj slovo, nech sa páči. Äh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa musím, ja musím takisto povedať, že vás o 12. musím opustiť, pretože mám tu delegáciu z Kyrgyzstanu, ktorú budem ktorú budem musieť privítať a bolo by to skutočne veľmi nezdvorilé, keby som takúto vysoko postavenú delegáciu, ktorá o 12. príde, aby som ich nehala čakať pred vchodom. Takže chcela by som sa ehm, vyjadriť stručne, aby sme stihli ehm, náš program. Som rada, že to môžem tu na vo výbore predstaviť. Je pre mňa dôležité, aby sme sa venovali tejto otázke. Aké bolo pozadie? Španielské predsedníctvo sa tejto téme, čiže téme e, úloha žien v poľnohospodárstve v vidieckých oblastiach e, si stanovilo ako jednu zo svojich troch e, priorít. A po španielskom predsedníctve potom táto téma, hoci je to skutočne veľmi dôležitá téma, bola tu aj konferencia, ako keby sme zabudli na túto tému. Ale potom tu ešte boli kolegovia, ktorí si myslia, že je to veľmi dôležitá téma, preto by sme sa ešte mali venovať aj v kontexte diskusie, pokiaľ ide o spoločnú európsku agrárnu politiku. A tu ide predovšetkým o ten druhý pilier a v tomto zmysle vlastne e, treba ukázať a poukázať na pozíciu žien v polnohospodárstve prvé vyjadrenie, ktoré som k tejto správe urobila, tak to sme vlastne robili v spolupráci s viacerými kolegami poslancami. Rozličné politické skupiny sa k tomu týmto spôsobom vyjadrili, ale vyjadrovali sa k tomu aj združenia žien v jednotlivých členských štátoch. Takisto sme spolupracovali s e, KOPA. Táto správa môže mať iba 6000 znakov a to je skutočne veľmi málo. Preto e, sú tu síce spomenuté všetky body, ktoré sú dôležité, ale sú veľmi stručne spomenuté. Vo výbore pre polnohospodárstvo sme sa e, o tejto téme, hovo, sme sa o tejto téme rozprávali a zistili sme, že skutočne máme priestor a potenciál na to, aby sme ešte túto tému hĺbšie rozpracovali. A v tomto kontexte by som chcela poprosiť aj vás o spoluprácu. Správa je rozdelená do piatich oddielov. Sú tu ženy v vidieckých oblastiach, multifunkčné vidiecké oblasti a potom ešte tri ďalšie. Vidiecký priestor ako ekonomický hospodársky priestor, ženy vo vidieckom hospodárstve a ženy v polnohospodárstve. Niektoré z tých dôležitých bodov by som možno spomenula konkrétne. Sme presvedčení a tu ma podporuje celý výbor pre polnohospodárstvo, že ženy sú skutočne e, kľúčovým elementom polnohospodárskeho výboru, ale vo všeobecnosti e, e, prítomnosť žien v tejto oblasti je stále viac významná a preto je dôležité posilniť aj úlohu žien v polnohospodárských v polnohospodárstve treba zohľadniť multifunkčnú úlohu žien, ktorú zohrávajú a treba zvýznamniť tie veci, ktoré ženy v tomto oblasti vykonávajú. Ženy aj muži e, sú vo vidieckých oblastiach veľmi dôležití, pokiaľ ide o polnospodárstvo. A e, to, že už dnes hovoríme v európskej oblasti o vidieckých oblastiach, je dôležité povedať, že predovšetkým dobre vzdelané mladé ženy e, odchádzajú z vidieckých oblastí, sú vyučené a potom jednoducho sa nez, nezostanú tej oblasti, v ktorej e, vyrastali a to je problém, ktorý sa týka viacerých členských štátov. Čiže táto perspektíva, že by tie ženy zostali vo vidieckých oblastiach je takisto dôležitý, po ktorému sa musíme venovať. Pýtame sa na to, aké potreby a potenciály žien vo vidieckých oblastiach možno vylepšiť, respektíve ako integrovať ženy práve do tohoto komplexného problému. Jedna z možností je prepojenie Eh, žien, ktoré podnikajú, to znamená, ktoré vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť v rámci svoje, eh, so svojou rodinou, alebo keď spolupracujú s farmárom, spolnohospodárom. Ako môže vlastne žena vykonávať takúto samozárobkovú činnosť, alebo keď je vo zväzku, v manželskom zväzku k takouto samozárobkovou činnou osobou. Potrebujeme na to zlepšiť otázku infraštruktúry, takisto starostlivosť o deti a o starších. To všetko súvisí samozrejme aj so vzdelávaním, čiže to sú body, ktorých musíme ešte e, zlepšiť situáciu. Zatiaľ nemáme ešte nejakú databázu, ktorá by mala výpovednú hodnotu, čiže je skutočne ťažké na základe toho, čo už máme teraz v týchto vidieckých oblastiach a e, v jednotlivých členských štátoch máme skutočne dobré príklady, čiže treba e, sa podeliť o tie overené postupy a navzájom si ich medzi členskými štátmi vymeniť. Polnohospodárky, a to bola skutočne široká téma, je to podobná téma ako tá téma, ktorú sme tu teraz mali, e, polnohospodárky musia znášať spolu zodpovednosť, pokiaľ ide o práva, aj pokiaľ ide o povinnosti. Čiže tu je predovšetkým dôraz na, povinnosť, e, na práva, pretože pokiaľ ide o povinnosti, tie ženy vo väčšine prípadov tak či tak už majú. Ide tu o primerané zastúpenie v e, grémiách a spolkoch, e, podiel na príjmoch a sociálne zabezpečenie. Uvedomujeme si, že a to tu takisto aj v týchto e, situáciách tých členských štátoch sme zistili, že sú tu rôzne e, právne systémy. E, čiže je dôležité, aby sme o tom spoločne diskutovali, vymeniali si informácie. Podľa mňa, pokiaľ ide o e, primerané zastúpenie na tých grémiách a spolkoch, e, to je moja vlastná formulácia, ale chcem povedať úplne jasne, že to, aký som mala odhlas, feedback, e, tak požadovala sa tu kvóta, až do 40%, pokiaľ ide o zastúpenie žien v týchto grémiach. To sú takisto veci, o ktorých ešte budeme musieť hovoriť, tak musíme nájsť nejaké riešenie. Už v júni sme mali prvú rozpravu, čiže je to téma a správa, o ktorej už dlho hovoríme. 28. septembra sme zorganizovali workshop k tejto téme. Správu som 26. októbra predstavila vo výbore Agri. Do 16. novembra máme príležitosť podávať a predkladať pozmenujúce návrhy a vo výbore Agri budeme 26. januára hlasovať o tejto správe a v marci ho predložíme do plena. Takže skutočne ešte máme veľa času na to, aby sme sa zapojili do rozhovorov, do diskusí a ja som otvorená a príjmať podnetné názory. Ďakujem. Ďakujem. Pani Jego, ja vám ďakujem v mene celého nášho výboru. Myslím si, že ste naozaj splnili všetky naše očakávania, poskytli ste nám všetky informácie, ktoré sme potrebovali k tejto téme a ďakujem vám za to. Hovorilo sa tu veľa o vývoji žien v oblasti pracujúcich v poľnohospodárstve. A pokiaľ ide o kalendár, je to všetko jasné. My tu máme termín 16. novembra, dokedy musíme vo výbore Agri predložiť pozmenujúce návrhy a u vás bude hlasovanie neskôr. Takže budeme mať čas prediskutovať si pozmenujúce návrhy vo výbore pre poľnohospodárstvo. Ďakujem vám za vašu návštevu, pani Jegle. A teraz môžeme uzavrieť našu schôdzu. A teraz žiadam koordinátorov, aby tu zostali na schôdzu koordinátorov. A teraz žiadam všetkých, ktorí nie sú koordinátormi, aby čo najrýchlejšie opustili sálu, aby sme mohli čo najskôr začať pracovať, pretože aj tak máme už, e, ones- sme už oneskorení